Kolegyne, kolegovia, chcel by som vás požiadať, aby sme prešli k bodu 8. Správa Tanok o Čiernej hore. Pán kolega Tanok, chcete ešte niečo uviesť po svoj prospech? Nie, ďakujem, pán predseda. Včera sme o tom hovorili so všetkými tieňovými spravodajcami. Tí predniesli svoje stanoviská a okrem GUE boli všetky, všetci spokojní a podporili kompromisné návrhy. Dúfam, že to podporíme aj hlasovaní veľkou väčšinou. Ďakujem. Ďakujeme. Takže hneď začneme. Kompromis 1, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme k druhej časti. Návrh 10, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3 za. Pardon, kompromis 2. Kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 15. Za. Proti, zdržali sa, zamietnuté. 16 za. Proti, zdržali sa, prijaté. 17 za. Proti, zdržali sa zamietnuté. 18 za, proti zdržali sa prijaté. 19 za, proti zdržali sa prijaté. 20 za, proti zdržali sa. Overíme elektronicky. A myslím, že to bolo prijaté. Eh, eh, hm?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 26 eh, za, 24 proti, prijaté. Teraz návrh 21, kto je za, proti, zdržali sa. Myslím, že tak istá väčšina, bolo to prijaté. Dobre, ak chcete, overíme si elektronicky. Hlasujeme 21. Achso, ja, aber ihr habt anders abgestimmt. Okay, geschlossen? Ja. Koniec hlasovania. Skupina EPP teraz v hodine pravdy prešla v jednom hlase a zmenila svoj postoj. Bolo to prijaté 22 za, proti, zdržali sa. Overíme. They will change it back now. Again. Again. Geschlossen? Ist geschlossen. Ist angenommen mit 26. Bolo to prijaté, 26 eh, za, 25 proti, 23. Kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. 24 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz 28 za, proti, zdržali sa prijaté. 29 za, proti, zdržali sa prijaté. 30 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Hovoríme. Hlasujeme o 30. 24 za, 22 proti, prijaté. 31 za, prijaté. 32 za, proti, zdržali sa, overíme. 32. O nej hlasujeme. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 23 za, 26 proti. Teraz 33, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 34, prvá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Overíme. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Tretia časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 35. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme. Koniec hlasovania. Prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Tretia časť, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4 za. Proti zdržali sa prijaté. 38 za. Proti zdržali sa zamietnuté. 32 za. Pardon, 42 za. Proti zdržali sa prijaté. 34 za. 43, pardon. 44 e, za proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz pozmaňovací návrh 56, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 51 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté. 53, druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, Zasa, že je to prijaté. 56 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 7, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz 60 iba druhá časť. Iba druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Veríme. Zamietnuté. 66 za proti, zdržali sa, zamietnuté. 67 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 68 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz e, prvá časť e, návrhu 70. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 69 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 73 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 74 za. Sedemdesiat tri 69 bola zamietnutá. Teraz 73. Pán Farum, vy mi neveríte? It's closed. Angenom. Angenom. Klare Häuptling Adlerauge. 74 dafür. 74 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 75 za, proti, zdržali sa, prijaté. 76 za, proti, zdržali sa, prijaté. 77 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 78 za, proti, zdržali sa prijaté. 79 za, proti, zdržali sa prijaté. 80 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 81 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 82 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 83 za, proti, Prijaté. 84 za. Proti. Liberáli už hlasovali, tak je to prijaté. 85 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 86 za, proti zdržali sa prijaté 87 za, proti zdržali sa prijaté 88 za, proti, zdržali sa prijaté 89 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Deväťdesiat, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté 91 za, proti, zdržali sa, prijaté. 92 za, proti, zdržali sa, prijaté. 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. 8 za, proti, zdržali sa, prijaté 9 za, proti zdržali sa prijaté 1 za, proti zdržali sa prijaté 2 za, proti zdržali sa prijaté 3 za, proti zdržali sa prijaté 4 za, proti zdržali sa prijaté. Kto je za celý tento návrh? Hlasujeme elektronicky, prosím. Abstimmung ist geschlossen. Koniec hlasovania. Prijaté. 50 za 1 proti. Pán Tánok, slúbujem vám, že toho jedného nájdeme. Still doesn't die. Hmm? Still doesn't die. Not <laughs> him, his friend. Jetzt haben wir nur eine, nur eine elektronische Abstimmung. Wir kommen jetzt zu dem Bericht Koval. Teraz správa Koval. Je to návrh stanoviska. Iba jedno elektronické hlasovanie. E, chce sa k tomu niekto vyjadriť? Pán Koval? Nie. Takže budeme hneď hlasovať. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zase je jeden proti. Kto to môže byť? Ruček tam? Ruček is down, yeah. Da, Yes, he's over there. Kolleginnen und Kollegen, zum Bericht Kroatien. Teraz prejdeme k správe o Chorvátsku. Pán kolega Rouček, toto je prvé prerokovanie v súvislosti s touto správou a pravdepodobne je to aj posledná správa, ktorá sa týka rozširovania o túto krajinu. Chorvátsko by sa od 1. júla 2013 malo stať členskou krajinou EÚ 20 členských štátov a Chorvátsko už 21 už ratifikovali túto prístupovú zmluvu Chorvátska. Očakávame, že ostatné krajiny tak urobia v čo naj v bližšej budúcnosti. Dúfame, že v najbližších mesiacoch Chorvátsko zodpovie a splní tých 10 konkrétnych úloh, ktoré dostalo tak, ako to predložila komisia vo svojej rozsiahlej monitorovacej správe v oktobri. Poslednú monitorovaciu správu si preštudujeme v marci Budeme mať teda predstavu o tom, ako sa veci vyvíjajú a dúfame, že do stanovenej lehoty Chorvátsko splní všetko, čo má. Ak by sa to podarilo, boli by sme radi. Nech sa páči, pán kolega Rovčík, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ako ste už uviedli, toto je naša posledná pokroková správa o Chorvátsku. Ak všetko pôjde ako má, a dúfam, že pôjde. V júli 2013 sa Chorvátsko stane 28. členskou krajinou EÚ. Chcel by som už teraz zablahoželať e, našim chorvátskym kolegom, ale aj celej krajine, pretože pre Chorvátsko je to naozaj vynikajúci výsledok. Krajina zaznamenala obrovský pokrok, ale je to pokrok aj pre celú politiku rozširovania EÚ. Je to totiž jedna z najúspešnejších politik EÚ. Návrh správy prináša tri také hlavné posolstva. Poprvé, Chorvátsko je na dobrej ceste stať sa plnoprávnym členom v júli. E, Zahreb už splnil takmer všetky, všetkých 10 úloh, ktoré komisia stanovila vo svojej monitorovacej správe ešte stále sú dve úlohy, ktoré Chorvátsko musí splniť. Hovoril som s podpredsedom Valim Mimecom a ten mi prislúbil, že do marca obe tieto úlohy budú splnené. Hovoríme tu o privatizácii jednej zo zvyšných lodeníc a taktiež e, fyzické e, zabezpečenie hranice na Jadranskom pobreží medzi Chorvátskom a Bosnou a Hercegovinou. Chorvátsko je vyspelou živou demokraciou, e, sociálnou ekonomikou e, e, a je pripravené stať sa členom EÚ a taktiež sa mu darí aj v čerpaní prostriedkov z EÚ fondov. S týmto vedomím môj návrh vyzýva členské štáty, ktoré ešte neratifikovali prístupovú zmluvu, aby tak urobili v čo najkračom čase. 21 krajín Francúzsko bolo najostatnejšou krajinou, ktorá ratifikovala túto zmluvu. Vidím eh, tu istý problém, ktorý sa týka ratifikácie v Slovinsku. Zhodov okolností finanční, finanční odborníci sa dnes v Slovensku stretávajú a budú hovoriť o problematickej téme Lublanskej banky. Dúfame, že nájdu riešenie a že Slovinsko taktiež e, čo skoro ratifikuje túto dohodu. Ďalej moja správa zdôrazňuje udržateľnosť reforiem nad rámec vstupu do EÚ, tak aby chorvátsky občania mali plné výhody členstva. To sa týka najmä princípov právneho štátu. Vieme, že tam je čo zlepšovať e, v oblasti kapacity inštitúcií, taktiež nezávislosti súdnictva čo sa týka rozširovania trestania priestupkov korupcii a taktiež zefektívnenie verejnej správy. Myslíme si taktiež, že je nevyhnutná dostatočná miera dohľadu zo strany chorvátskeho parlamentu, ako aj väčšie zapojenie občianskej spoločnosti do tohto procesu tak aby boli zodpovední politici za rozhodnutia, ktoré prijímajú. A po tretie, správa sa zameriava na regionálne dopady vstupu Chorvátska. Teda snažíme sa podporovať Chorvátsko v tom, aby pôsobilo aktívne v posilňovaní tejto politiky v regióne, aby podporovalo ďalšie rozširovanie, aby presadzovalo európske hodnoty aby sa podelilo o svoje skúsenosti, aby podporovalo zmierovanie a susedské vzťahy, ako aj regionálnu politiku a spoluprácu. Úlohou Chorvátska vnímam tak, že by malo byť aktívne, konštruktívne v riešení bilaterálnych otázok so svojimi susedmi, tak aby možné spory nenarúšali proces rozširovania Chorvátsko teda môže zohrávať veľmi dôležitú úlohu na Balkáne, môže sa stať vzorom a aj hnacím motorom ďalšieho rozširovania a úspešnosti krajín, ako je napríklad Čierna hora, o ktorej sme práve hlasovali, alebo hovorili ešte včera. Teším sa, kolegové, na vaše vyjadrenia. Budú isté, že aj pozmeňovacie návrhy ak sa nemýlim, o dva, mes- o dva týždne v Štrasburgu bude priestor na ďalšie stretnutie a prerokovanie týchto pozmeňovacích návrhov, tak aby sme vypracovali čo najlepšiu správu a aby sme prispeli k úspechu prístupu Chorvátska do EU. Ďakujem. Herzlichen Dank. Ďakujem pekne. Ďalší dostáva slovo Bernd Posel. Ďakujem pekne, pán predseda. Hovoríte, že mňa nie je ľahké prehliadnúť, ale ani vás nie je ľahké prehliadnúť. Chcel by som sa najskôr poďakovať spravodajcovi Roučkovi za vynikajúcu prácu a vynikajúcu správu a za veľmi dobrú spoluprácu. Panovala totiž široká dohoda v tejto veci, ale musím predsa len poznamenať, že Mali by sme zúrazniť niektoré veci, napríklad, to už spomenul aj sám kolega Rouček, jedna vec súvisí s uznaním aktuálnej snahy chorvátskej vlády, najmä podpredsedu vlády Mimicu, ktorého veľmi dobre všetci poznáme, zabezpečiť kontinuitu vládnych reforiem ostatné krajiny v tomto regióne by sa mohli e, poučiť od Chorvátska, že toto približovanie sa k EÚ nesúvisí a nemalo by byť otázkou stranickej politiky. Ide tu predovšetkým o spoluprácu v celom politickom spektre. Takto to fungovalo v Chorvátsku a som presvedčený, že Chorvátsko do marca najneskôr dorieši ešte otvorené otázky z tých desiatich bodov, ktoré komisia predložila. Vlastne sme o prístupe tejto krajiny už hlasovali. A druhá vec, ktorú chcem e, poznamenať, mali by sme vyvíjať naozaj mimoriadný tlak e, vo veci ratifikačného procesu. Som rád, že konečne Francúzsko ako jedna z takých väčších krajín, ktoré ešte ratifikovala, konkrétne ratifikovala túto dohodu. E, som nespokojný s pôsobením Nemecka. Chcem vyzvať Chcem vyzvať náš nemecký parlament, aby čo najskôr ratifikoval túto dohodu. Dnes je e, výročie Elizejskej e, dohody. A chcel by som e, vyzvať a Nemecko a všetky ostatné krajiny, aby čo najskôr ratifikovali túto dohodu, aby sa to stihlo do júla, aby sa celá vec neoneskorila. Ďalej tretia vec. Chcel by som vyzdvihnúť vynikajúcu prácu našich kolegov z Chorvátska. Naši pozorovatelia, naši kolegovia pozorovatelia, ktorí dúfam budú už e, onedlho riadnymi poslancami tuto v našich radoch. A ešte posledná vec, aj tu považujem za dôležitú, musíme dbať o to, aby prípravy tohto prístupového procesu neboli poznačené a nestali sa obeťami národných e, predvolebných e, kampaní. A tu musím apelovať na slovinských kolegov. Opäť raz máme vládnu krízu v Slovinsku. E, sú tam obrovské otrasy v politickej situácii a rád by som vyjadril nádej, že nejaké susedské spory nenarušia e, celý tento prístupový proces Chorvátska. Tu naozaj by sme e, mali dbať o to, aby sa tak nestalo. Ja som e, dlhodobým priateľom Slovinska, Slovinsko mám rád. Bol som aj spravodajcom pre Slovinsko, ale dúfam naozaj, že Slovinsko nespôsobí nejaké oneskorenia v tomto prístupovom procese. Ďakujem. Ďakujeme, pán kolega. Vaše slova určite podporím. Slovo má teraz pán Kasín. Hvala lepa. E, spoštovani kolegi, najprej bi rad e, čestitev Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pozitívno poročilo. Chcem sa poďakovať za veľmi vyváženú správu. E, Chorvátsko potrebuje povzbudiť, aby sa dovršila jeho práca v príslušnom čase aby si zlepšilo sebavedomie ako také aby bolo plným, plnohodnotným členom EÚ v správnom čase. Chcem e, komentovať osobitne jeho činnosť e, smerujúcu k zlepšeniu, lepších, e, zlepšeniu susedských vzťahov. E, na, posledná návšteva e, predstaviteľa bola dôležitá pre celý región i bilaterálne ja tiež by som rád vnímal e, a videl Chorvátsko, e, ktoré vstúpi v ten správny čas, plánovaný čas do EÚ. E, z jednoduchého dôvodu však môžem povedať, že predpoklady pre, predpoklady pre ratifikáciu nie sú pripravené v mojej krajine. Nesúvisí to s e, krízou vlády. Naša, naše vzťahy s Chorvátskom je, sú strategickou otázkou. E, bez hľadu na momentálnu vládu strategické priority sú jasné a o tom nemožno pochybovať. Jasne však treba zdôrazniť, ak, e, kde sa nachádza jadro problému. No už to, čo sa dohodlo, sa nerešpektuje. To je to jadro problému. Základné princípy starovekého rímskeho práva, na ktorom sú založené naše právne systémy, že e, e, pacta sunt servanta, to znamená pôvodne dohodnuté zmluvy, sa musia rešpektovať. Tak bez implementácie toho dohodnutého tu nie sú predpoklady pre ratifikáciu, jednoducho povedané. Náš kolega pán Posselt bol spomenul, že Eh, sa stretnú medzinárodní odborníci pre problém eh, Ljubljanskej banky, ale eh, ten problém sa nevyrieši, pretože návrh je tu návrh pre vládu, aby žalovala tieto banky. A toto je návrh politický, nie odbornícky. Bývalý chorvátsky premiér pán Drokovič pri návšteve pána Ivanoviča v Belehrade povedal, že ehm, v týchto časoch by bolo ehm, vhodné iné stretnutie a aby sa našli potrebné riešenia. Dodatočný tlak nikomu nepomôže. Členské krajiny sú, sú suverénnymi krajinami a nemôžem, nenapadá ma jediný člen našeho národného parlamentu, ktorý by hlasoval za ratifikáciu, ak sa nesplňa podmienky. Takže nie je tu okamžik na prístup emocionálny, naopak ten musí byť racionálny. Musíme e, sa o krok vrátiť a stiahnuť e, tie veci, ktoré, ktoré e, chorvátska vláda zaviedla. Musíme veci ukľudniť, vyriešiť a musíme byť racionálni a určite veci sa stihnú v správny čas v prospech Chorvátska, EÚ i celého regiónu. thank you very much. Um, and I would... Ďakujem. Rada by som v prvom rade poďakovala pánu spravodajcovi za návrh uznesenia. Myslím si, že všetko funguje dobre. Naposledy e, vnímame Chorvátsko ako krajinu kandidátsku. Nie sme však ešte e, v cieli. Musíme byť opatrní opatrní, aby sme nakreslili obrázok pri optimistický. Myslím si, že <clears throat> sme tvrdo pracovali, ale je tu ešte zo pár vecí, ktoré hotové nie sú. Nemyslím si, že by sme mali veci nechať e, tak rýchlo e, uzavreté, ale e, hovoriť o otvorených veciach, boj proti korupcii. Napríklad poprvé Chorvátsko by mohlo byť rezolútnejšie pri e, príjmaní protikorupčných zákonov. Po druhé, verejná správa, jej nezávislosť a v tej súvislosti Európsky e, e účtovný dvor, keď ide o európske štrukturálne a kohezné fondy, Správy jasne hovoria o tom, že štrukturálne kohezné fondy nevedia ešte zvládať v Chorvátsku. Je tu dôležitý určitý, e, určitá aktualizácia kapacít, ktoré sú k dispozícii. Treba dobre sledovať, kam prostriedky smerujú. Nemali by sme e, dojsť zase k situácii, že zastavíme financovanie, pretože e, sa nesprávne e, manažujú. Ďalej, posledný bod, stíhanie e, zlo, vojnových zločinov a otázka zmierenia. Ale všetky tieto, um, pri všetkej tejto kritike treba zabezpečiť, aby i z našej strany bolo všetko v poriadku. Vy ste spomenuli Nemecko, rada by som uh, spomenula, že pán predseda Bundestagu vstup uh, Chorvátska spochybnil. To považujem za nešťastné a kolegov vyzývam, kolegov z jeho strany, aby zabezpečili, <clears throat> že proces prebehne v Bundestagu rýchlo. Určite to nie je moja strana, ktorá blokuje členské krajiny. E, tiež vyzývam, aby nevyužívali e, prechodné práva, pokiaľ ide o základné slobody pohybu dlhšie, než je nevyhnutné. Mali by byť naozaj len, len, len poslednou cestou, keď už iné prostriedky sú vyčerpané. A potom ešte poučenie pre budúce rozširovania. Proces je už transparentnejší, avšak môžeme urobiť ešte viac, aby sme parlament a občianské spoločnosti v kandidátskych krajinách zapojili. Treba posilniť legitimitu procesu a podporu rozšírenia na oboch stranách. Teším sa na ďalšie diskusie. Dúfam, že je to naozaj naposledy, kedy s Chorvátskom rokujeme ako s krajinou kandidátskou. Ďakujem. Ďakujeme pani Brantner. Pán Lamert, predseda Bundestagu, blokovať nebude, chcem ujasniť, ale len vyjadril, že Chorvátsko tých, e, musí tých 10 návrhov úloh, ktoré, ktoré vymenovala komisia, že ich musí, alebo malo by ich splniť. Že to pre ratifikáciu predstavuje e, zásadný principiálny dôvod posudzovania. To je niečo iné ako odmietnutie. Je oprávnené, keď sú tu podmienky, tieto aj splniť. Takže nikto nič neblokuje. Je to len odkaz na to, že pravidla treba dodržiavať tie, ktoré sa boli dohodli. Slovo má teraz kolega Tenok. Ďakujem, pán predseda. Skupina ECR samozrejme podporuje rozšírenie a tiež eh, skore pristúpenie Chorvátska Súhlasím s tým, čo povedal spravodajca ohľadom boja proti korupcii, takisto aj ohľadom súdnictva. Áno, to je dlhodobý boj nie len pre Chorvátsko, ale aj pre naše členské štáty. Samozrejme, že sme sa poučili už z tých predchádzajúcich eh, rozšírení a teda komisia je oveľa striknejšia, Myslím si, že je to opravnené. Môžem poblahoželať eh, pánovi Roučkovi e, v tejto súvislosti k jeho správe. Avšak chcel by som upozorniť na jednu vec, a ešte sa o tom nehovorilo a je to trošku osobné, pretože ja som spravodajcom pre Čiernu horu a hlavne vo svetle tej kampane v Slovensku a e, vo svetle tých predchádzajúcich pokusov alebo tých sporov ohľadom hranice, ktoré potom skončili e, absolútnym zablokovaním e, pristúpenia Chorvátska. Myslím si, že medzi Čiernou horou a Chorvátskom je ešte veľa čo doriešiť. Ja som tiež zistil a som z toho znepokojený, že pred Medzinárodným súdnym dvorom by mohla skončiť táto otázka. A keď sa stane Chorvátsko členským štátom, je potrebné, aby nevyužívalo svoje členstvo k tomu, aby zablokovalo pristúpenie Čiernej hory do EÚ kvôli sporom o hranice. Aby nedochádzalo k tomu, že niekto využíva svoje právo takej seniority k Eh, riešeniu svojich bilaterálnych sporov so susedmi, ktorí chcú tiež eh, pristúpiť eh, do EÚ. Je potrebné teda toto vyriešiť, tieto bilaterálne spory, ako napríklad so Srbskom. Preto by som sa chcel spýtať pana Ročka, aké uistenia máte zo strany chorvátskej vlády, že nebudú umožňovať to, aby ich členstvo v EÚ bránilo k získaniu členstva Čiernej hory v EÚ. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som takisto chcel poďakovať pánovi Roučkovi za jeho správu, hlavne za kľudný, pragmatický, konštruktívny postup. Hovorí pán Kukan. Chorvátsko, myslím, že hladko dosiahne týchto, tieto posledné nesplnené e, úlohy ešte pred pristúpením. Ale je potrebné vyriešiť ešte niekoľko úloh opatrenia, e, ktoré sú zamerané na zlepšenie a výkon súdneho systému by mali byť privítané, ale ešte Chorvátsko musí dokončiť a implementovať aj súdnu reformu, teda stratégiu súdnych reforiem. Takisto sme hovorili o boji proti korupcii. Úsilie vlády, boji proti korupcii hlavne pokiaľ ide o ten akčný plán stratégie boja proti korupcii a nedávne zahájenie širokého vyšetrovania zdravotného systému. Myslím si, že toto je potrebné pochváliť, ale na druhej strane je potrebné tu mať ešte oveľa účinnejšie opatrenia boj boji proti korupcii na miestnej úrovni alebo v oblasti verejných eh, verejného obstarávania a je potrebné urobiť všetko preto, aby sa predišlo stretu e, záujmov. Preto komisia, pokiaľ ide o predchádzanie stretu záujmov, my myslím si, e, že na tom trvá, pretože to je zásadné. A tiež je potrebné povedať, že Chorvátsko a jeho úloha v regionálnej spolupráci je veľmi pozitívna, aktívna. A tiež v tomto ohľade by som sa rád zmienil o tých krokoch, ktoré sú zamerané zlepšenie vzťahu so Srbskom. Pokiaľ ide o hraničné prechody medzi Bosnou Hercegovinou a Chorvátskom a takisto tu máme ešte niektoré bilaterálne záležitosti so susedmi, ktoré musí Chorvátsko doriešiť. Dúfam, že budeme mať to potešenie formálne oficiálne privítať Chorvátsko medzi nami 1. júla ale tiež by som rád chcel apelovať na našich priateľov z Chorvátska, aby potom, ako sa stanú plnopravnými členmi, naďalej pokračovali v tvrdej práci a usilovali sa trvalo o to, aby rozptýlili pochybnosti niektorých ľudí tu v parlamente, ktorí váhajú a pochybujú o vhodnosti tohto dátumu pristúpenia Chorvátska. Myslím si, že je to skôr otázka národnej cti a Chorvátsko si myslím, že toto môže dosiahnuť a takisto tak aj vykoná. Ďakujem. Pán Angurakis. Ďakujem, pán predsedajúci. V celom tomto postupe pristúpenia Chorvátska do Európskej únie v ktorom sa nachádzame už v tej poslednej fáze, máme skôr také e, pocity, že e, ešte máme veľa toho pred sebou a že veci sa ešte zhoršujú, pretože máme veľmi e, negatívne dopady na chorvátskych pracujúcich, ktoré tu vidíme. A takisto hovoríme, nehovoríme aj o bode 13, bod 13, ktorý by mal podporiť Chorvátsko, aby pokračovalo vo štruktúrálnych reformách, čiže privatizácia, nezamestnanosť, chudoba a takisto aj imigrácia. Chcel by som, aby spravodajca mi hovoril tiež o privatizácii lodeníc, pretože vieme, že tam sú tisícky zamestnaneckých miest, ktoré budú stratené tým pádom a o tom sa nehovorí. A potom tu máme tiež ďalšie bilaterálne otázky. Pán predseda, eh, napríklad sme sa nezmienovali o otázke medzinárodného práva. Nejde tu len o bilaterálne, ale skôr možno o medzinárodné vzťahy, ktoré sú veľmi palčivé a máme tu veľa otvorených otázok, lebo takisto Chorvátsko ako aj Čierna hora dodržiavajú medzinárodné právo, sú členmi Spojených národov, avšak nemôžu zatiaľ vyriešiť svoje problémy. To, čo sa teraz deje s Slovinskom a s námernou hranicou, je potrebné tiež zmieniť. A takisto mi tu chýba zmienka v bode 18 o tom, čo sa týka e, z tzv. E, vojnového zmierenia. Medzinárodný súdny dvor pre bývalú Jugosláviu určite neumožní túto, toto zmierenie v rámci balkánskych krajín vzhľadom na to, čo sa odohralo v posledných mesiacoch a rokoch. A ešte by som chcel, aby mi detailne spomenuli otázku e, vnútorne vysídlených osôb zo strany chorvátskych e, úradov. Myslím si, že toto je veľmi vážna otázka, ktorá ešte stále nebola ošetrená. A ak táto otázka nebude ošetrená teraz, tak to bude spôsobovať problém aj v budúcnosti. A na záver si tiež myslím, že je potrebné e, presnejšie sformulovať niektoré veci. Napríklad e, znova by som sa chcel vrátiť k bodu 21 správy, kde hovoríme o bilaterálnych eh, sporoch eh, bez toho, že by tá správa to ďalej eh, upresňovala. Myslím si, že je to príliš všeobecné, mali by sme upresniť toto znenie. Moja strana a takisto aj ja budeme naďalej trvať na tom, že Chorvátsko nemá vstúpiť do Európskej únie, pretože myslíme si, že dopady na pracujúcich budú veľmi značné. Ďakujem. Thank you, Mr. Chairman and dear colleagues. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegovia. 21 rokov po medzinárodnom uznaní, 13 rokov po inštitucionálnom nadviazaní vzťahov z EÚ a skoro 8 rokov od tej doby, čo sa začali e, prístupové rokovania, sa Chorvátsko približuje konečne e, do e, cieľovej rovinky, ktorá nie je len politická tento cieľ nie je len politický, je a zostáva mm, podnikaním, ktorý má mm, celý rad aspektov. Nejde len o vec, ktorá sa týka parlamentu, ale tiež e, ide o občianskú spoločnosť, o vládu podnikateľského sektora. Chorvátsko už e, žiadalo v 21. storočí o pristúpenie. Bolo to prvá krajina a bola to aj prvá krajina, ktorá z krajín bývalej Juhoslavie pristúpi do EÚ. Je to krajina s e, významnou povojnovou skúsenosťou, ktorá sa musela vysporiadať s oveľa e, ostrejšími štandardami od roku 2007. A preto um, zrealizovala veľké reformy a urobila tie reformy aj v prospech svojich obyvateľov. Chceme podporovať našich susedov, takisto e, smerom k Európe, aby neboli zneužívané bilaterálne záležitosti pri v prístupových rokovaniach. Naša vláda toto už e, jasne vyjadrila. Áno, nachádzame sa blízko e, cieľa, e, ktorý stanovilo EÚ. Sú to aj naše ciele, ale ešte stále sme na ceste. Táto celostná správa o pokroku Chorvátska zo strany komisie ukazuje, čo všetko sme už dokázali a ešte tu máme 10 oblastí, kde je potrebné toto úsilie završiť. Chorvátsko vzalo túto správu veľmi vážne. V súvislosti s tými desiatimi konkrétnymi úlohami môžeme povedať, že sú skoro úplne e, splnené. Ten zvyšok bude dokončený e, koncom marca, možno, že len jedna výnimka. Návrh uznesenia hovorí o tom, že 21 členských štátov ratifikovala zmluvu, o pristúpení a e, Francúzsko podpísala, podpísalo ratifikáciu minulý týždeň a snemovania lordov minulý, pardon, včera. Očakávame, že e, koncom e, februára tak urobia ďalšie členské štáty a keď budeme príjmať toto uznesenie, tak sa zvýši počet eh, krajín, ktoré podpíšu túto zmluvu. Táto správa, ktorá hovorí o pokrokoch Chorvátska, je veľmi dobrá. Chcela by som poželať eh, pánovi Roučkovi, pretože ide naozaj o veľmi komplexnú správu a dúfam, že sa nám podarí dokázať eh, vám tie zvyšná sektory. Pán Šefi, ďakujem pekne, pán, prece, pán Šaflin. Ďakujem chcem poblahoželať pánovi Roučkovi, pretože jeho uznesenie je veľmi dobré, podrobné. Ja do značnej miery súhlasím s tým, čo tu bolo spomenuté. Nie som síce taký optimista, pokiaľ ide o ten všeobecný pocit tejto diskusii a to, že sa e, dodrží ten dátum 1. júl. Dúfam, že sa ukáže, že sa milím, ale ja mám ten pocit, že sú tu určité prekážky, ktoré sa nachádzajú na obidvoch stranách v tom, aby sme mohli dodržať tento proces a časový postup ratifikácie e, kapitoly 23-24 bilaterálne e, spory. Toto všetko tu bolo zmienené, dúfam, že sa mýlim, ale myslím, že by sme mali byť pripravení na to, čo sa stane, keď nedodržíme ten 1. júl a myslím, že by sme sa mali zamyslieť aj nad nejakými dopadmi a mali by sme byť na to pripravení. Mali by sme myslieť aj na dopady nielen pre Chorvátsko, ale pre celú juhovýchodnú Európu. Pokiaľ tento dátum posunieme na koniec roku alebo e, inak, e, tak myslím si, že mám dôjde k veľkému sklamaniu a čas verejnej mienky by sa mohlo po- obratiť proti ďalšiemu rozširovaniu. Takže ja dúfam, že ten môj pesimizmus nie je opodstatnený, ale pokiaľ by mal byť, e, tak myslím, že by sme sa mali vážne zamyslieť nad nejakým plánom B pre prípad, že by sme to nestihli. Ďakujem. Mr. Lange. the commission. I thought it's Lange. Komisia má slovo. A ešte najskôr pán posel, nech sa páči. Prepáčte, pán predseda. Ja by som rád ešte poukázala na konkrétne fakty. Už máme za sebou právne záväzné hlasovanie na úrovni Európskeho parlamentu. Teraz hovoríme iba o istých úpravách, ale naše právne záväzné hlasovanie už prebehlo podľa mňa je dôležité to pripomenúť ďalej po druhé. A na to by som tiež raz upozornil. Kolega komunista chce chrániť pracovníkov v Chorvátsku. Ale Chorvátsko absolvovalo referendum a tam chorvátsky občania sa právne zaviazali, že áno, chcú vstúpiť do EÚ. Teraz myslím si, že nie je na mieste opäť začínať o všetkom hovoriť od nuly. A ďalej po tretie, to, to nie sú veci, ktoré sme si my vymysleli, e, je to obsah zmluvy, ktoré podpísali všetci šéfovia štátov a vlád EÚ. Nemôžeme sa preto tváriť, že sú to nejaké vymyslené údaje, je to predsa zakotvené v zmluve. Herzlichen Dank. ja. Äh, Ďakujem. Áno, z forma hľadiska má korega posol pravdu. Európsky parlament už schválil právne záväzným spôsobom vo svojom hlasovaní vstup Chorvátska do EÚ. Preto my sme vlastne už by mohli. My nemôžeme ani nechceme celý proces naťahovať. Ešte raz opakujeme, že je zmysluplné, aby sa aj Chorvátsko snažilo, aby splnilo tých 10 bodov, aby sa naozaj pristúpilo k ratifikácii v stanovenom termíne. A tu chcem opäť e, zopakovať požiadavku na Slovinsko, aby Slovinsko neblokovalo celý proces. Nemôžeme sa predsa tváriť, len preto, že sme my nastúpili do autobusu, že už je autobus plný a už tam nie je miesto. Proces rozširovania predsa beží a funguje. Všetci sa však musia na tom podielať, aby fungoval dobre. To znamená, že aj naši chorvátsky priatelia sa musia podielať na tom, aby to fungovalo, ako má pani Brantner. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ešte by som sa rada vyjadrila k tej poslednej veci, pretože si myslím, že tie bilaterálne konflikty, ktoré ešte stále prebiehajú, je naozaj neuveriteľné, že tu vidíme že sa to rieši naozaj e, aj tu medzi kolegami. Potom nasleduje rozpráva o Srbsku. E, aj tam Slovinsko bude mať čo povedať. Myslím si, že by sa to malo vyriešiť medzi týmito krajinami. Nemôžeme predsa e, zaujať takýto postup, aby sme za každým mali jednu krajinu, ktorá bude blokovať vstup ďalšieho člena tu nejde o to, e, a čo si o tom myslíme my osobne. Myslím si, že sa musíme držať stanoviska, ktoré zaujal k tomuto Európsky parlament. Nemôžeme predsa pripustiť, aby celý proces blokovala jedna krajina. Ďakujem. Thank you, chair. I... Pán Kačin. E, ďakujem, súhlasím, ale musím to doplniť. To, o čom tu hovoríme, o Chorvátsku a o Slovensku, to nie je bilaterálna otázka. Je to viacstranný problém Ide tu totiž e, o dedictvo, o pozostalosť. E, Chorvátsko súhlasilo a keď si prečítate dohodu, ktorá súvisí so vstupom s prístupom Chorvátska je to zakomponované v dohode. A preto opakujeme, že zmluvy sú záväzné, pakta sunt servanda a kým Chorvátsko nebude dodržiavať to, čo bolo schválené, bude mať ťažkosti. A v tomto smere verte mi, že je len jedna vláda, ktorá môže zabrániť e, tomu, aby sa Chorvátsko stalo členom EÚ v júli, a to je chorvátska vláda. Musíme si to uvedomiť, e, inak totiž nepochopíme problémy, ktorým tu čelíme. Ďakujem. Ďakujem. Ja som to však pochopil tak, e, že obe strany sa musia snažiť nájsť riešenie. Nemôžeme predsa pripustiť, aby krajina, ktorá má právo veta, tvrdila neustále, že tá druhá strana musí dať riešenie. Všetci sa musia snažiť, teda obe strany sa musia snažiť eh, byť eh, ústupčivé. Musí tam byť ochota na oboch stranách nájsť riešenie. Toľko len eh, taká všeobecná poznámka. Ďakujem, pán predseda, hovorí pán Gurakis. Isté, že pán posol má pravdu, ale s istým rozdielom síce väčšina Európskeho parlamentu hlasovala za zmluvu o vstupe. Ja viem presne, e, o čom bolo referendum. Ja som bol v Chorvátsku, hovoril som tam s ľuďmi, s politickými silami. To však neznamená, že keď máme takúto správu v našom výbore, že by sme nemali právo vyjadriť sa k nej v tom duchu, ako my vnímame. Ja som tak urobil, pretože si myslíme, že v mojom presvedčení vstup Chorvátska do EÚ nie je v prospech väčšiny Chorvátov. To je všetko. Ďakujem. E, pán kolega, nikto vám nebráni predniesť svoj názor. Pán Lange? Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel využiť príležitosť e, v krátkosti vás oboznámiť s aktuálnym vývojom, e, ktorý prebieha na komisii, čo sa týka monitorovania pokroku Chorvátska. Náš plán je predložiť v jari 21. marca ďalšiu správu e, monitorovaciu. Tam sa vyjadríme konkrétne k trom kapitolám. Ko kapitole 8 konkurencia, ďalej je 23 a 24, ktoré sa týkajú princípov právneho štátu. Požiadali sme Chorvátsko informácie, aby sme mali aktuálnu predstavu o tom, aká je situácia. Práve analizujeme tieto informácie. Došlo k stretnutiu eh, komisára Fileho a ministerky zahraničných vecí Puseč minulý týždeň. A tam z chorvátskej strany bol komisár informovaný. Celkovo pán komisár File reagoval tak, že bol spokojný s pokrokmi Chorvátska, ale upozornil, že Chorvátsko ešte musí splniť ďalšie body do konečného vstupu. Také predbežné hodnotenie môže byť, že tri body z desiatich sú trochu problematické do tej e, správy Viary Prvý bod sa týka privatizácie lodeníc. Tu prebehlo stretnutie medzi ministrom hospodárstva Chorvátska a komisárom Almuniom a dohodli sa na tom, že budú postupovať tak, ako bolo dohodnuté a že sa príjmú opatrenia v súvislosti s privatizáciou tej eh, poslednej lodenice teda už aj v tej našej eh, marcovej správe sa budeme môcť pozitívne vyjadriť k privatizácii tejto lodenice bodu Split. Eh, ďalej druhý bod. Eh, ten sa týka hraničných prechodov v koridore Neum. Tu sa začalo pracovať, ale tieto práce celkom iste nebudú uzavreté do konca marca. Vychádzame však z toho, mm, práve dostávame informácie z Chorvátska a sú v tom duchu, že tieto práce sú už tak pokročilé, že do vstupu Chorvátska budú ukončené. Ďalej tretia vec. To sa týka prekladov. Ako viete, chorváčina sa stane jedným z úradných jazykov EÚ, preto je nevyhnutné preložiť celé aky do chorváčiny. Je to dosť rozsiahla úloha a dlhodobá. V priebehu tohto týždňa Máme v pláne absolvovať stretnutia s e, zastupcami Chorvátska, aby sme získali aktuálne informácie o tom, ako to vyzerá. Už teraz je však isté, že sa to nepodarí e, všetko ukončiť e, do konca marca, teda kým sa vypracuje tá marcová správa, ale budeme sa snažiť, aby sa to všetko uzavrelo do 1. júla. Informovali ma, že tu padla otázka, ktorá sa týka medzi sporu medzi e, Černou horou a Chorvátskom. E, je tu otázka hraničného priestoru, konkrétne jedného ostrova. Tam prebehli rokovania a bol som uistený, že aj prebehnú ďalšie rokovania na bilaterálnej úrovni, tak aby sa našlo nejaké riešenie. Včera sa prerokovala téma aj na stretnutí predsedu Barosa a predsedu vlády Ďukanoviča presúdila do Čiernej hory a tam bola snaha pokračovať v týchto rokovaniach, tak aby sa našlo nejaké riešenie. Ďakujem pekne za pozornosť. Mr. Rapporteur, Luček, ja... Pán spravodajca Rouček, máte slovo. Ďakujem. Chcel by som sa vám všetkým kolegovia poďakovať za veľmi konštruktívny prístup za vaše pripomienky, aj keď niektoré boli kritické. Pôjdem však e, postupne po poriadku podľa rečníkov. Pán Poselt, súhlasím s vami, že tu je len o úspech e, vlády, ale všetkých politických síl. Ak krajina, či už ide o Chorvátsko alebo o nejakú inú krajinu, o Čiernu horu, Albánsko alebo akokoľvek inú, ak chce byť úspešná, Predpokladom je spolupráca všetkých e, politických síl. A presne to vo Chorvátsku aj prebieha. Ako som už spomenul, chcel by som sa poďakovať aj našim pozorovateľom zo všetkých politických skupín za ich prínos našej práci, nielen tu v AFETE, ale aj na iných fórach celom Európskom parlamente. Pán Kačin, čo sa týka ratifikácie, k vám sa dostaneme na záver. Pani Brantner, princípy právneho štátu, korupcia, verejná správa, vojnové zločiny, myslím si, že toto sú body, na ktoré sa zameriavam. Isté, niektoré veci je potrebné splniť ešte pred vstupom, ale je to proces, ktorý neustále prebieha. Tak ako to dokazuje príklad tzv. nových členských štátov vrátane Českej republiky, spomenuli ste správu, ktorá hovorí o tom, že Chorvátsko úspešne čerpá fondy EÚ. Keď som bol v Zahrebe pred niekoľkými mesiacmi, aj tam som sa zameriaval aj na tieto fondy. Opäť som sa tu oprel o príklad Českej republiky, ktorá je členom už 9 rokov a práve kvôli korupcii krajina nie je schopná v plnej miere čerpať európske fondy a zvýšiť svoj ekonomický potenciál. Teda naši chorvátsky kolegovia si to uvedomujú, pracujú na tom, neustále sa snažia zlepšovať situáciu a taktiež vedia, že ten, tento proces sa nekončí 1. júla, bude pokračovať aj potom. Ďalej je potrebné zvýšiť mieru monitorovania na úrovni chorvátskeho parlamentu a to isté platí aj pre občianskú spoločnosť, aby sa viac zapájala do dennodennej činnosti parlamentu pán čo sa týka toho hraničného sporu medzi Čiernou horou a Chorvátskom. Ja k tomu naozaj nemám čo dodať k tomu, čo uviedol kolega z komisie. Či nás uistili? Už e, slovne nás uistili. viacerí členovia chorvátskej vlády, ale súhlasím s vami, že musíme to naďalej pozorne sledovať aby sme neboli prekvapení. Ani teraz, ani neskôr je to totiž v záujme Chorvátska, Čiernej hory a fungovanie celého procesu rozširovania, aby tieto bilaterálne spory nielen medzi Chorvátskom a Čiernou horou, ale celkovo na celom Balkáne, aby sa vyriešili čo najskôr. A chápem, že je to súčasťou aj tej novej stratégie ktorú komisia zaujala vo vzťahu k celému tomuto regiónu. Pán Kukan, reforma súdnictva, korupcia, verejné obstarávanie. Áno, to všetko je dôležité. Všetko to zôrazňujeme. Pán Gurakis, ja s vami nesúhlasím pokiaľ ide o bod 13 eh, v mojej správe, pretože čo sa tam hovorí? Chceme vyzvať Chorvátsko, aby nadalej uplatňovalo štruktúrne reformy, posilnilo hospodársky rast, eh, aby oživilo pracovný trh. Ako inak chcete oživiť eh, a stimulovať rast bez týchto reforiem? Máme aj pozitívne a negatívne príklady z mnohých krajín, ktoré má pod palcom buď pravica alebo ľavica že bez štrukturálnych reforiem nemôžeme dosiahnuť hospodársky rast a bez rastu sa nebude zvyšovať zamestnanosť. Teda naozaj eh, si nemyslím, že by to viedlo k nezamestnanosti. Máme mnoho dobrých príkladov v Európe, aj eh, z radov tzv. členských štátov, Rakúsko, Nemecko. Pozrite sa na niektoré členské štáty nové napríklad Slovensko, ktoré má pod palcom ľavica, alebo ďalej Estónsko. Tieto krajiny idú vpred, rastú hospodársky a to dokonca aj v časoch, keď e, mnoho krajín, aj vaša krajina, e, sú v hlbokej kríze. Teda snažme sa pozerať na tie pozitívne príklady a snažme sa to implementovať aj v našich krajinách, aj vy vo vašej krajine. Ďalej. 18 Predseda vlády Milanovič sa stretol s srbským eh, predsedom vlády a hovorili presne o týchto veciach, o eh, situácii srbskej menšiny v Chorvátsku, ďalej prenasledovanie vojnových zločincov, eh, hraničné spory a tak ďalej. Myslím, že obe strany si uvedomujú, kde sú tie sporné body a snažia sa pracovať na ich riešení. Ďalej, spomenuli ste bod 21. niektoré bilaterálne spory. Áno, musíme sa snažiť o to, aby sa čo najskôr vyriešili, ale nemali by sme zabúdať ani na celý región. Spomenuli ste, že je vaša skupina a aj vy osobne ste proti vstupu Chorvátska do EÚ. Ja to osobne nechápem, pretože si myslíme, že je v záujme celej EÚ, celej Európy, aj vašej krajiny, aby bola Európa stabilná a o to viac na takom historicky nestabilnom, v takom historicky nestabilnom regióne, akým je Balkán. A k tomuto by práve Chorvátsko výrazne prispelo, zvyšila by sa tým stabilita a to by malo potom pozitívny e, vplyv dokonca aj na vašu krajinu. Teraz sa môžem dostať k pánovi Šepflinovi Ak otázke ešte zostávajúcej ratifikácie. Nesúhlasím s vami v tom, že je potrebný plán B ak sa nesplnia podmienky, tak ako už povedal pán Poselt a aj náš pán predseda, sú isté právne záväzné požiadavky, ktoré Chorvátsko musí splniť. Ale aj my máme svoje záväzky. Maďarsko je známe tým, že je jednou z najnegatívnejších krajín v EÚ. Viem, že je to ťažké zmeniť, ale snažme sa to vnímať pozitívne, snažme sa veriť tomu, že 1. júla sa Chorvátsko naozaj stane členom EÚ. Nikto teraz nepracuje na pláne B. Všetci sa snaží o to, aby sa všetko splnilo. Naši chorvátsky priatelia, nielen pozorovatelia, ale najmä tí v Chorvátsku, sa zo všetkých síl snažia o to, aby sa naozaj stali členom 1. júla. A ešte musím zdôrazniť, e, že je to v obrovskom záujme aj Maďarska, aby sa tak stalo. Ešte k ratifikácii a k Slovensku. Jelko, ja si myslím, že je dosť tragické, že Slovinsko takáto priateľská krajina, susedná krajina, Chorvátska, zaujíma takéto stanovisko, že bude poslednou krajinou, pretože je to e, úplný opak toho, o čom tu hovoríme. Toto všetko krajiny bývalej Jugoslávie mali by e, držať pokope, mali by hnať celý tento rozširovací proces. Chápem, že sú tam ešte nedorešené problémy, aj bilaterálne, aj multilaterálne, ale snažme sa to vnímať pozitívne. pretože je to naozaj v, vo veľkom záujme aj Slovenska, aby sa Chorvátsko stalo členom. Keď zvážime ako sa ďalej bude vyvíjať proces rozširovania a čo by sa e, ďalej dialo v krajinách, e, ako je Slovinsko, ale aj v iných, e, keby sa Chorvátsko nestalo členom. Nikto to nechce. Včera prebehlo stretnutie tých dvoch expertov. Nevieme, či našli riešenie. Ak áno, tým lepšie. Ak nie, tak sa musia ešte viac snažiť obe strany aby toto riešenie čo najskôr našli. Nie je to ani v záujme Slovinska, ani v záujme Chorvátska, aby sa celý proces blokoval. Snažme sa o to, aby v júli sa to podarilo, pretože inak to bude mať dlhodobé negatívne dopady na Slovinsko, na Chorvátsko aj na celý región. A ešte posledná vec, nezabúdajme na spory, ktoré malo Slovinsko s Talianskom. Ak by sa Taliansko bolo chovalo tak nekonštruktívne, možno dnes by sme na miesto Chorvátska hovorili o Slovinsku a o pokrokovej správe Slovenska, pred vstupom Slovenska. Ďakujem. Mr. Kacin, a short comment, please. Definitely. Pán Kacin, veľmi krátko Myslím si, že to bola naozaj eh, to bol osobný prejav môjho dobrého priateľa a 100% s vami súhlasím. Všetko, čo ste povedali, Slovinsko bude medzi prvými, ktorí by mali ratifikovať eh, dohodu o vstupe Chorvátska. Bohužiaľ, niečo sa udialo medzi časom a toho konsekvenciou je táto blokáda. A určite potrebujeme deblokovať. A vítam v tejto súvislosti nedávnu iniciatívu E, stanovisko ministra, ktorý, ktorý vyzýva k ceste von, smerom ďalej. A to je, v túto cestu ja verím. Ako sa, náhle sa toto splní, Slovinsko si splní svoju časť e, práce. Je v strategickom záujme Slovinska mať priamého e, suseda e, ako e, člena EÚ Chceme, aby boli aj v Schengene. Chceme odstrániť šengenské e, kontroly na našich hraniciach. Sme teda za ratifikáciu a podporujem vás v apeli na tých, ktorí potrebujú alebo musia rozhodnúť, ako odblokovať túto situáciu v tejto chvíli, aby sa e, urobilo maximum a v prvom rade i na čas. Verím, že všetko je zvládnutelné a dokonca ak aj stratíme vládu, parlament nebude rozpustený a oni si svoju časť práce urobia na, na čas. Takže nech si každý na každej strane urobi svoju časť práce. Ďakujem. Chcem vám pripomenúť, že lehota na pozmeňujúce návrhy bola stanovená 24. januára na poludne. Ďalšia vec, ďalší bod, návrh uznesenia k 22. E, k správe o pokroku bývalej Jugoslovenskej republike Macedónsko za rok 2012. Spravodajcom je pán Howitt. Následovné poznámky. Pozrieme sa na ďalšiu správu o pokroku. A to je prvý rozhovor o návrhu správe e, o Macedónsku. Je to jedno z deviatich návrhov uznesení e, o e, e, krajinách pripravujúcich sa na vstup zo strany našeho výboru. Európska rada rozhodla komisiu, aby na jar roku 2013 predložila správu o implementácii reforiem a krokoch na podporovanie dobrých susedských vzťahov. Na tomto základe Európska rada môže rozhodnúť o prístupových rokovaniach s týmito krajinami. Návrh uznesenia preskúmava množstvo kľúčových víziev v prípade prístupového procesu tejto krajiny, vrátanie politických kritérií občianskej spoločnosti, ekonomických otázok a krokov smerom k dobrým susedským vzťahom, ako aj k e, regionálnej spolupráci. Pán Howitt, máte slovo. Uh, Ďakujem. Pohovorím o dvoch aktuálnych témach, pretože účelom našej správy nie je pozerať sa vza- dozadu, ale vpred. Musím sa snažiť eh, spolu dotvárať budúcnosť tejto krajiny. Určite viete, že je tu pad medzi základnými politickými krajinami, politickými stranami v krajine od e, minuloročných Vianoc, kedy sa v parlamente dohodol rozpočet kontroverzným spôsobom. Opozičná strana sa rozhodla opustiť e, parlament e, a zapájala sa do pouličných e, demonstrácií. 7 až 8 tisíc bolo v uliciach Skopie pred E, e, miestnymi voľbami, ktoré budú v marci. Opozičné strany hrozia bojkotom. Dnes budem veľmi opatrne e, sa snažiť pridelovať vinu. Nechcem, aby sme boli obvinení, že zasahujeme do vnútropolitickej situácie krajiny. Nemyslím si, že to by pomohlo. Myslím si však, že je dôležité povedať, napriek, e, naprieč politickým spektrom, že ak chceme pokročiť, a ja chcem, určite tento parlament tiež chce, tak musíme, budeme potrebovať e, parlament, ktorý bude silný, kde strany budú sa angažovať, kde sa budú rešpektovať rôzne e, politické síly v parlamente. Je tiež rozhodujúce, aby to bol politický dialog medzi e, stranami. A tu by som vám chcel, kolegovia, povedať, že včera premiér zaslal pozvanku opozičným lídrom na rozhovory poprvýkrát od udalosti e, na Vianoce. E, udeje sa to e, Skopie. Oni prijali pozvanie v duchu e, podpory e, snách krajiny o členstvo v NATO a EÚ. Vzhľadom na tieto slova by som chcel všetkým povedať, že kto chce využiť túto politickú krízu na blokády, na svoje e, záujmy, Chcem vám povedať, že táto kríza je prekonaná a ukáže vlastne silu krajiny. Musia plniť svoje záväzky, ale aj my. A druhá vec e, sa týka e, nášho komisára Füleho, ktorý verejne povedal veľmi odvážne v tomto výbore na jeseň keď tu prezentoval správu a keď povedal, že jeho komisia e, bude určite pretláčať e, otázku názvu krajiny, e, riešenie problému medzi Macedónskom a Gréckom nie pred začiatkom rokovania o prístupe, ale v ich rannej fáze. Naši greckí kolegovia to si to len s problémami tu vypočuli, ale bola to snaha prelomiť e, status quo, prelomiť patovú situáciu. Nezmenilo to povinnosť e, ľudí v krajine zapájať sa v rokovaniach v dobrom duchu, aby sa našlo spravodlivé riešenie. Ale poskytlo to možnosť zmeny. Ja som to plne podporoval a som naozaj potešený, že Európska rada nie len e, brala toto na úvahu, brala toto do úvahy, ale takisto e, e vníma jún tohoto roku ako termín, kedy bude e, prijaté rozhodnutie. Vítam tento krok. Určite to je možnosť pre budúcnosť a taká, ktorá e, znamená, že ak by všetci zlyhali, tak takáto možnosť sa neponúkne do, tak skoro. Každý by mal počúvať túto rozpravu a využiť túto možnosť. A teraz zo pár slov k správe a potom sa steším na reakcie kolegov. V mojej správe odhadujem, že závery decembrovej rady znamenajú, že možno veriť, že začiatok rozhovorov môže byť smenený. Tí ľudia, ktorí hovoria, že krajina nie je pripravená, musia chápať eh, je to určitá, určitá možnosť zrýchliť reformy. Treba naozaj eh, správne začať rozhovory a umožniť toto, aby sa e, rozbehlo. Ide o to, že komisár môže pomôcť e, zrýchliť e, ašpirácie krajiny. 75 politických oblastí identifikovaných z dialogu medzi krajinou a komisiou sa E, zaznamenali postup. Tretia, tretia inovácia je tá, že som poprosil komisiu, aby nielen analyzovala postup krajiny, ale i, i náklady, ktoré by stálo e, nedostatok pokroku, ktoré by stálo nepristúpenie. A štvrtý, tá inovácia v tejto správe sa týka írskeho predsedníctva veľmi silne podporujem e, komisára Füleho. Írske predsedníctvo v svojom programe naznačilo, že chcú vidieť kroky vpred. Je to v ich programe a apelujem na, na nich, aby e, uplatnili diplomáciu s cieľom umožniť pokrok. E, v mojej správe sú mnohé, mnohé komentáre. E, opakujem, návrh e, e, týkajúci sa teda otázky mena. Mal by tu byť určitý zmierovací mechanizmus v Európe pre takéto bilaterálne otázky. Opätovne v odseku 1 zdôrazňujem, že rozhovory by mali čo najskôr začať. I tento rok opakujem, máme tu viac než 600 e, poslancov, ktorí hlasovali za správu minulý rok. Správa má spoločnú tému podporu multietnických vzťahov e, a otázok kr- krajine. Takisto kríza. Bola tu veľká kríza medzi dvoma vládnymi krajin, e, stranami z rôznych etnických skupín Určite sa to e, nevyriešilo, ale do veľkej miery prekonalo. Vítam zníženie e, administratívneho bremena. Vítam dekriminalizáciu. Takisto e, chcem upútať vašu pozornosť na skutočnosť, že sloboda prejavu nes, sa nezlepšuje, naopak zhoršuje e, v krajine. E, hovorím tu i o ekonomickom pokroku, i rôznych ďalších výzvach, ktoré má krajina. A mnohí z nás i v Európe ekonomická globálna kríza podľa mňa e, najsilnejšou incentívou by malo byť pre krajinu vstúpiť do EÚ. Záverom snáď toľko, pán predseda, tento rok i ďalšie roky sa, som sa pozeral na určité témy v správe. Nechce sa mi dávať len po, e, neutrálnu správu o pokroku, ale ako spravodajca som bol mnohokrát v krajine. Vždy som mal určitú tému, stretal som ľudí z politiky, z občianskej spoločnosti, boj proti korupcii boli témy, decentralizácia, školstvo, postihnuté deti a etnické vzdelávanie. Tento rok je to e, odsek o decentralizácii. Strednodobo by cieľom malo byť 9 HDP na, e, z národného rozpočtu na e, rozvoj miestnych samozpráv, regionálnych štruktúr. Krúhle stoli s občianskou spoločnosťou. E, hovoril som asi s so 40, 40 organizáciami. A tu je množstvo návrhov, ktoré predkladám výboru a parlamentu. Vyzývam organizácie občianskej spoločnosti, aby e, sa vytvárali pracovné skupiny, aby tu boli nezávislé zástupcovia občianskej spoločnosti, konzultácie. Vyzývam k vytvoreniu nástrojov na spolufinancovanie, aby e, NGOčky mohli lepšie fungovať a spolupracovať s EÚ kvótu 15 pre budúce obdobie pre e, neštátnych aktérov a vyzývam e, mimovládky, aby samé prispievali k dobrým susedským vzťahom naprieč e, hranicami oko. Na záver ako aj minulý rok žiadam, aby sme mali postup procedurálny pozmeňujúci návrh pri hlasovaní, že aby sme tu nemali ľudí, ktorí eh, aby sme tu nemali, že eh, polovička ľudí bude počúvať, eh, používať výraz firom a druhá polovica Macedónsko. Každého potom sklame výsledok. To dobre neodzakadluje snahu pomôcť krajine a Grécku nájsť riešenie. Preto navrhujem, aby sme využívali názov, ktorý je, e, je dohodnutý iba OSN. Je to názov správy, teda názov bývala Jugoslovenská republika Macedónsko. Iba raz sa použije výraz Macedónsko v text v správe, keďže e, e, ho tak použilo OSN i komisia minulý rok, keď sa hovorilo o etnikách a jazykoch používaných v krajinách. Raz sa to teda použije a zvyš, zvyš, na zvyšných miestach použijeme názov firom. Fungovalo to dobre minulý rok. Pánom z Bulharska chcem povedať, e, mal som s nimi veľmi napäté rozhovory minulý rok Nehovorím o veciach, ktoré sú pre vás dôležité. Spoločná oslava historických udalostí, identita Bulharov v krajine. Veci nepodceňujem. Určite predložíte svoje pozmeňujúce návrhy a všetci potom budeme sa snažiť nať spoločný kompromis. Sľubujem vám, že sa to budem snažiť urobiť. Verím však, kolegyňa ma podporuje, Grécke ministerstvo zahraničných vecí dohodlo trilaterálne stretnutie otázke e, mena, nie s cieľom to vyriešiť, nevy, nespustiť paralelný proces, ale podporiť uznesenie ministerstvo zahraničných vecí akceptovalo s cieľom mať výsledok pani Kopa a ďalším Chceme teda konkrétny výsledok. Pán predseda, hovorili sme práve s e, ostatnými, zdieľam väčšinu názorov. Nie je tu plán B a nemal by tu byť plán B. Ak v to veríte o Chorvátsku, e, pri Chorvátsku, tak verte v, prosím v to i u tejto krajiny. Nie je tu plán B je to v nepriechodnej situácii, je to zablokované a to, niečo z tohoto treba odblokovať. V júni máme e, možnosť toto realizovať. Je to v našom záujme EÚ. Verím, že sa nám to podarí e, urobiť. Ďakujem. Thank you, Mr. Now... Ďakujem, pán Hovit hovorí pán predsedajúci. A teraz na zozname mám najprv pána Kukana. Nech sa páči, pán Kukán. Ďakujem, pán predseda. Chcem poblahoželať pánovi Huvitovi, autorovi správy. Cením si jeho osobnú angažovanosť v tomto procese Macedónii. Správa hovorí o všetkých dôležitých bodoch, ktoré sa týkajú prístupového procesu Macedónska. Hlavne bola v určitým zmyslom pionierom alebo predvojom európskej integrácie, ale musela zaplatiť daň za nevyriešené otázky so svojimi susedmi. Bezprecedentná situácia, ktorá už trvá niekoľko rokov, v podstate stavia túto krajinu a celý región v určitom zmysle do zvláštneho svetla v rámci prístupového procesu a má to negatívny dopad. Nemôžeme eh, hovoriť eh, o tejto krajine bez eh, tých veľkých pokrokoch rada Eh, zahájila postup, eh, s tým súhlasím, takisto súhlasím s iniciatívou pana Fileho jeho týmu, s jeho neortodoxným prístupom k tomuto prístupovému procesu. Dialóg priniesol celý rad pozitívnych výsledkov, avšak správa konštatuje, že to nie je dostatočná náhrada prístupových rokovaní. Krajina musí byť súčasťou prístupových rokovaní, aby to mohlo pomôcť demokratickému procesu a reformám. Máme tu veľmi užitočný nástroj na podporu demokratického vývoja v danej krajine a myslím si, že v tejto krajine už bol použitý. Takisto súhlasím aj s myšlienkou arbitražného mechanizmu, o ktorom sme hovorili v tých prechádzajúcich správach a ktorý by, ako dúfam, mohol vyriešiť bilaterálny spor medzi Macedónskom a Gréckom. Iba jeden jediný komentár k tomu nedávnemu politickému vývoju v Macedónsku. Hlasovanie o rozpočtu na rok 2013 a následné incidenty v parlamente a v jeho okolí v Macedónsku. E, dávajú do veľmi ťažkej situácie túto krajinu, pretože ukazuje, že medzi inštitucionálna spolupráca medzi koalíciou a opozíciou by mohla byť pre krajinou negatívna. A preto si myslím, že by sme mali podporovať všetky iniciatívy, ktoré sa snažia o konštruktívny dialog medzi inštitúciami, o riadne fungovanie a financovanie týchto inštitúcií. A myslím si, že takáto výzva na adresu všetkých týchto inštitúcií by mala byť doplnená. Ale všeobecne súhlasím so všeobecným smerovaním tohto, tejto správy a teším sa na dobrú spoluprácu s pánom Howittom pri formulovaní toho definitívneho textu správy. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Pani Kornelisen má slovo. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi najprv, aby som aj ja poďakovala pánovi Hovitovi za veľmi dobrý návrh správy, pretože tam je celý rad bodov, s ktorými absolútne súhlasíme a o ktorých eh, hovoril už minulý rok. Som veľmi rada, že je tu návrh arbitráže že sa tu o tom zmienujete. Potom je tu aj bod číslo 2, ktorý je veľmi dobre formulovaný Rada by som sa teraz venovala dvom vetám, napríklad otázka mena a názov krajiny. Už sme pripravili návrh pozmeňujúceho textu, kde by sme privítali iniciatívu komisára Fileho stretnúť sa s ministrami zahraničia a byť pomocný v rámci tohto procesu v rámci OSN, pretože my takisto máme ten pocit, že je najvyšší čas, aby Európska komisia sa chopila svojej úlohy a aby pomohla vyriešeniu tejto otázky, aby teda do toho vložila ten konštruktívny podiel spolupráce. Možno, že o tom môže viacej povedať Európska komisia, aké budú tie ďalšie kroky, ak to naozaj tak je. Okrem toho máme pocit, že my ako Európsky parlament musíme jasne vyjadriť náš osobný záväzok, odhodlanie, angažovanosť, že chceme byť, e, chceme pomôcť tomuto riešeniu, zohrať tam konštruktívnu úlohu a chcem navrhnúť, aby sme tam doplnili nasledujúce. Vítame návrh z loženého mena, tak, alebo menovania, tak ako to navrhuje grecká vláda a myslíme si, že je to dobrý základ pre kompromis, pokiaľ tam bude dostatočne zohľadená macedónska identita, kultúra, tradícia, aby to nebolo spochybnené. To je podľa nás jediné logické riešenie a my si myslíme, že ako Európsky parlament by sme mali to podporiť. Ďalšia vec, ku ktorej by som sa veľmi krátko chcela vyjadriť, je otázka víz. Je to jedna veta, ktorá je možno záhadná, že by teda otázka Romov Rómov alebo rómska problematika by nemala používaná ako uh, výnimka alebo teda zamienka pre to, aby eh, nebolo zavedený vizový, aby nebol odstranený vízový režim medzi Macedónskom a krajinami EÚ. Zatiaľ nie je žiaden mechanizmus na prerušenie vízového režimu. Bolo to prerušené z inej strany a myslím si, že teraz ide hlavne o to, aby technické menšiny alebo menšiny mali pred sebou dobrú budúcnosť, tak Macedónsko, ako aj v iných krajinách, aby teda nechceli azyl, aby nežiadali o azyl a zároveň musíme zaručiť, aby sme nediskriminovali tie najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, aby sme im nebránili v tom, že chcú odísť z krajiny tým, že im budeme zabavovať pasy a tak ďalej. Takže myslím si, že v tomto zmysle by sme mali vyslať určité varovanie, ale zatiaľ vám len pekne ďakujem. Pán spravodajca, ďakujem. A teraz má slovo pán Tanok. Dobrý deň. Blahoželám Richardu Dovi Hovitovi k ďalšej vynikajúcej správe tejto dlhodobej eh, eh, záležitosti, ktorá sa týka Macedónska pokroku, pokiaľ ide o pristúpenie k EÚ. Máme tu otázku názvu Macedónska. Macedónsko sa naozaj snaží usiluje o prijatie aký, tak ako kandidátska krajina, bez toho, že by mala uzatvorené e, niektoré kapitoly Macedónska bolo nedávno dosť destabilizované niektorými nerozumnými vyhláseniami e, prezidentská Albánska ohľadom integrity. Macedónskej republiky, čo spôsobilo znepokojenie v Skopie a naozaj to je poľutovania hodná záležitosť. Ale proces pristúpenia je podporovanie našim, politi- našou politickou skupinou. Budeme, privítame teda vyjednávanie o pristúpení. Macedónsko potrebuje veľmi pozitívny signál ohľadom pristúpenia k EÚ a k NATO, aby bolo možné stabilizovať túto krajinu a medzinárodne uznané hranice. Tento rok bude rok, kedy veto Grécka bude zrušené a dúfam, že to pomôže. Nech sa páči, pán Salafranka má slovo. Pán Salavrakos. Osobne by som bol za rozšírenie Európskej únie podporujem ho, ale myslím si, že toto rozšírenie sa musí realizovať e, postupne. A e, že je potrebné, aby tu neboli regionálne prekážky alebo miestne prekážky, ktoré veľmi ťažko je možno potom vyriešiť alebo odstrániť. Veľmi dobre vieme, že nie len pokiaľ ide o otázku názvu, ale e, mám taký pocit, že niektorí hovoria, že sú tu veľké rozpory, tak e, len s Greckom ohľadom názvu. Nie, chcem, aby to bolo jasné. Názov je len jedna vec a to vedie k ďalším bodom, ktoré sú súčasťou rozporov medzi eh, Arim a eh, Greckom. Odkedy to bolo uznané, Grécko naozaj urobilo veľa krokov eh, dozadu. V minulý rok sme diskutovali E, s tieňovým spravodajcom pre túto otázku. Ja som tiež tieňovým spravodajcom pre túto otázku, ale e, pán Howitt e, naďalej používa napríklad termín, alebo teda názov Macedónsko, aj keď tomu tak nie je. Keď hovorí, že sa vyjadrí že teda dúfa, že príde k približeniu Rimu a ďalších eh, krajín. Ja som to povedal už minulý týždeň a že nadalej na tom trvám, že mám poch- tie isté pochybnosti. Hovoria mi, že v septembri alebo v októbri sme požiadali o to, aby boli nadviazané kontakty, aby boli realizované eh, stretnutia s zastupcami zo Skopie, avšak dostali sme negatívnu odpoveď na tento náš návrh a to ma naozaj rozlutostilo, pretože tým pádom napríklad v bode 9 nemôžeme dostatočne e, túto otázku vyriešiť. Hovoríme, že názov Macedónsko je e, ten najväčší problém. Nie, to nie je najväčší problém za tým názvom, za otázkou alebo za problémom, ktorý je prepojený s názvom, sa skrývajú ešte ďalšie problémy, pretože keby ste si lepšie pozreli históriu, tak by ste pochopili, že Macedónci sú naozaj Gréci. Avšak čo ma znepokoje je, že e, tu je e, štatút Alexandra Veľkého, kto v, že v Skopie je socha Alexandra Veľkého. A táto e, socha aj malého Aleksandrovského v Skopie to vôbec mi Nevadí, pretože e, sú to síce Gréci, ale majú iné korene ako Gréci v Grécku. Ak chceme mať grécké korene, tak je potrebné to potom povedať priamo, aby to povedali bez e, takého nabalovania. Potom sme schopní ich akceptovať ako Grékov, ak sú schopní prijať ten macedónsko-grécky uh, pôvod, tak to môže spôsobovať eh, problém. Sú ako také malé deti, ktoré si zdôrazňujú alebo ktorí trvajú na niektorých eh, veciach a takisto môžu eh, spôsobovať problém, pretože sú v rozpore s históriou a s rozdelením Grécka, ale aj s ďalšími krajinami. Následne vám chcem povedať, že správa, a myslím, to musíme všetci teraz uvedomiť, že v tejto správe nemôžeme hovoriť o rozdelení alebo rozporoch s Greckom len kvôli e, tomu, čo robí vláda v Grécku. Nie, je to spôsobené aj problémami, ktoré vytvára vláda v e, Skopie. Je potrebné sa nad tým zamyslieť, pretože táto správa je priaznivo naklonená tej e, politickej strane, ktorá je pri moci v Macedónsku, ale ako náhle 4. 14. decembra napríklad vieme, že v tejto krajine začali veľké politické problémy z rôznych dôvodov tak e, uvedomte si, že to nemôže zabezpečiť pokrok na medzinárodnej scéne v vzťahoch tejto krajiny s ďalšími krajinami. Preto podľa mňa potrebné uh, urobiť niečo preto, aby to bolo užitočné pre všetkých, aby Európska únia si konečne uvedomila, kde spočíva ten problém. Grecký ľud chce mierovo spolunažívať so svojimi susedmi, s ďalšími krajinami. Máme tu ďalšie problémy, krajiny, ktoré majú iné problémy a eh, častokrát teritoriálne požiadavky, ale eh, uvedome si, že tieto teritoriálne požiadavky sú častokrát v rozpore s medzinárodným právom. Je nakoniec potrebné to pochopiť, čo táto krajina vlastne žiada. Následne si myslím, že táto otázka názvu musí byť eh, nielen, že samotnou kapitol, ale že to musí byť dokonca aj uh, Eh, zapracované do tej kapitoly, ktorá sa týka dobrých susedských vzťahov a tak ďalej. Ďakujem pekne a teraz pani Nejc. Eh, Kolegovia, ale veľmi stručne chcem zablahoželať neskôr pánovi Hovitovi k jeho správe. Myslím, že je to veľmi zaujímavá správa a veľmi vyčerpávajúca. Ďalej by som rada povedala vo svojom mene, ale aj v mene našej skupiny, aj keď tu z našej skupiny nikto okrem mňa nie je. Myslím, že by sme mali zdôrazniť, e, že tie otvorené problémy by sa mali vyriešiť čo najskôr. Pretože aj keď na jednej strane kontakty už sú nadviazané na najvyššej úrovni medzi Macedónskom a Gréckom, Zároveň e, sa dosť vyostrujú pozície oboch strán, tak ako sme toho svedkami aj tu v parlamente. E, a to bude pokračovať, tak sa celá vec iba zhorší. Zdá sa mi, že o čo viac bude Macedónsko izolované, a bude mu vzdelená otázka e, vyjednávania, tak sa aj situácia v samotnom Macedónsku bude zhoršovať. A preto trvám na tom, že by sa mala vynaložiť veľká snaha vyriešiť tento problém. Ja pochádzam z krajiny, kde sme zvyknutí na rokovania, na kompromisy a vieme, že tieto situácie niekedy sa môžu vyvieť úplne absurdne. Ale v tomto prípade by sa to malo vyriešiť čo najskôr. A všetci by sme mali urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme našli riešenie. Je veľmi pekné, že obe strany hovoria o rôznych eh, historických súvislostiach, eh, ktoré sú už viac ako 2000 rokov staré. To je veľmi zaujímavé. Ale je naozaj vylúčené, aby dve krajiny uznali, že významná osobnosť, ktorá žila veľmi krátko, pretože zomrel mladý, pred ako 2000 rokmi, je súčasťou eh, dejín oboch krajín. A nie je predmetom monopolu. Je to naozaj také ťažké? Malo by to byť predsa v duchu európanstva dohodnúť sa na takéto veci? Chcela by som apelovať na všetkých, eh, aby sa snažili nájsť priateľné riešenie, aby sa nevyostrovali pozície oboch eh, protichodných strán. Ďakujem. Už sme uzatvorili zoznam tieňových spravodajcov. Mám tu veľmi dlhý zoznam kolegov, ktorí by sa chceli teraz vyjadriť. A najprv tu máme teda pánu, pani Kopu. Každý máte dve minúty. Uh, ďakujem. Pán predsedajúci, najskôr chcem poďakovať kolegovi Havitovi za jeho správu a Súhlasím so všetkým, čo hovorí o politickej eh, atmosfére v krajine. Táto krajina sa dostáva eh, do ťažkostí v hospodárskom meradle. 31% nezamestnanosť, sme svetkami teda celkovej krízy. My sme eh, povinní toto všetko zohľadniť. Musíme vyjadriť isté obavy vzhľadom na nedávny vývoj a komisia by mala objektívne zhodnotiť aktuálnu situáciu vo svojej správe na jar. Bližšie sa voľby budú dôležitým testom. Ja sa domnívam, že musíme byť veľmi opatrní, čo sa týka nášho stanoviska voči politickým stranám a aj vláde, pretože by bola chyba zaujať jednu stranu podľa politickej príslušnosti. A bola by to chyba, ktorej sa my v Európskom parlamente často dopúšťame. Mali by sme sa teda snažiť neutrálne nájsť riešenie. Vieme, že čelíme často prázdnym stoličkám v parlamente, ale snažíme sa nevnímať to z politického hľadiska. A je tu ďalšia obľúbená téma, otázka názvu. Pani Nejc, isté, že máte pravdu. História je pre historikov, ale irredentizmus, eh, to je pre politikov a o tom tu teraz hovoríme. Myslím si, že v takomto napätom politickom prostredí eh, by otázka názvu nebola prioritou. Existuje grécka iniciatíva eh, Memorandu porozumenia, návrh je stále na stole a Grécko podporuje a oceňuje novú iniciatívu ktorá bola predmetom návštevy pred niekoľkými dňami, pretože e, to zaujíma taký nový, svieži prístup. Domnievame sa, že Európska únia v tomto procese má významnú úlohu. Ak dovolíte ešte posledná myšlienka. Keď sme hovorili o Chorvátsku, uvedomila som si, že bilaterálne otázky by sa mali vyriešiť čo najskôr ešte predtým, ako sa začne samotné rokovanie o prístupe, pretože inak sa ocitneme v rovnakej situácii ako teraz, že budeme hľadať plán B, tak ako v prípade Chorvátska. Toto musíme mať na pamäti. Ďakujem. Ďakujeme pán Kirilov, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Musím povedať, že spravodajca nemá ľahkú úlohu, snaží sa do všetkých síl, ale nie je to jednoduché. Už e, zaznamenal, že bude mať niekoľko veľmi závažných problémov. Bulharsko je na boku, veľmi trpezlivo čaká a my veľmi dobre vieme, že tu nie ide o názov. Ide tu o prehlbujúci sa trend nacionalizmu, ktorý prichádza zo strany našich susedov. Nejde tu len o manipuláciu historických faktov. E, nie spred dvoch e, tisíc ročí, spred e, dvoch desaťročí. Aj naša história je toho súčasťou. Navrhujeme, a je to aj v samotnom texte, dúfam, že to Richard prečíta opäť, navrhujeme, aby sme aspoň spoločne oslávovali niektoré historické udalosti. Nedávno naša delegácia e, vycestovala, aby si pripomenula pamiatku jedného z bojovníkov proti tureckej okupácii a bol terčom útoku a zatiaľ ešte policia nevyšetrila, čo sa presne stalo. A pritom došlo k útoku na veľvyslanca e, demokratické krajiny. Musíme sa snažiť, aby sa takéto veci jednoducho nestávali v budúcnosti. Hlavný dôraz e, by sa mal klásť na snahu dobrých susedských vzťahov aj v Grécku, aj v Bulharsku, pretože v opačnom prípade to nepovedie nikam. Je tu snaha začať rokovania, my už sme začali na úrovni pracovnej skupiny a toto by mohlo zmeniť celú situáciu, ak dosiahneme skutočné výsledky, ak to nebudú len prázdne slova. Pretože aj táto možnosť tu je, keď sa pozrieme na vývoj rokovania minulosti. Teda chcel by som len povedať, že my sa tu snažíme pomôcť, nechceme e, nikoho huckať proti sebe. Musíme si však preštudovať podmienky, ktoré sú na stole, pretože bez toho, aby sa dodržiavali, sa nebudú vyvíjať dobré susedské vzťahy. Ak dovolíte, ešte mám otázku. Hovorí sa tu o nákladoch nerozširovania. Bol by som rád, keby nám Richard dal nejaké konkrétnejšie čísla. E, ďalej je, e, čo sa týka posledných udalostí v opozícii. Opozícia opustila parlament. E, ja som sa dopočul, okrem iného Karol Bill to povedal, že policia dokonca zadržala niektorých členov opozície. Je to naozaj pravda? Ďakujem. Благодаря ви много, господин председател. Благодаря на господин... Pán Ковачев, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem vám za váš návrh, pán Howitt. Dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť kompromis tak, aby ho všetci mohli podporiť. Myslím, že všetci sa zhodneme na tom, že podporujem integráciu Macedónska do EÚ, ale najlepším spôsobom, ako to urobiť, je nemlčať o problémoch. Musíme na ne upozorňovať najmä na tie, ktoré sú mimoriadne dôležité. Hovorím teraz o decembrovej rade a o susedských vzťahoch. Problém nesúvisí s dejinami, ale s diskrimináciou macedónskych občanov, ktorí majú požiadavky v súvislosti so e, svojou, ktorí e, sa hlásia k svojej národnosti, keď, sa, e, keď žiadajú o bulharskú národnosť. Ja som sa stretol s komunitou Macedóncov, aby som sa naozaj presvedčil, či si uvedomujú, aké problémy existujú v praxi. Chcel by som vyzvať, na sko- vyzvať Skopie, aby sa stretli so zástupcami Bulharska, aby boli v kontakte a aby sa oboznamovali s problémami tej druhej strany. Ďalej, čo sa týka pristúpenia dokumentov a archívov z minulosti, Dopočul som sa, že tento výbor bol predmetom nátlaku, aby diskreditovali ste osoby a súvisí to do veľkej miery s predchádzajúcimi snahami v strednej a východnej Európe, ktoré sa samé snažili vysporiadať sa s komunistickou minulosťou. Nebudem tu opakovať to, čo povedali kolegovia o problémoch, Všetci veľmi dobre poznáte, aká je skutočnosť. Vieme, čo sa stalo v parlamente. A čelní predstavitelia opozície boli tak povediac vyhodení z parlamentu. Sloboda prejavu je naozaj kľúčová. Pred niekoľkými dňami sme sa dopočuli, že Macedónsko je len čiastočne slobodnou krajinou, teda aj na toto sa musíme zamerať. Ďakujem, pán Angurakis. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem povedať, že absolútne súhlasím so spravodajcom to, čo hovorí k bodu 25, hlavne pokiaľ ide o nezamestnanosť v tejto krajine, ktorá je našim susedom. Je to spojené aj s vývojom kapitalistickej e, krízy, ktorá existuje aj v Európskej únie a takisto, ktorá je prepojená uh, aj s touto krajinou, avšak vstup Arim do EÚ môže túto krízu ešte zhoršiť, takisto aj zvýšenie nezamestnanosti. Chcem ešte povedať niečo pánovi Rovčekovi. Mal by sa hm, mali by ste eh, sa odbratiť na vašich eh, spolupčanov a, eh, poved- a dať, povedať im, aby žili, dajme tomu, zo 100 eur e, mesaši, My sme urobili veľké reformy e, u nás e, v našej krajine, v Španielsku, v Portugalsku takisto a dokážeme žiť aj z mala. Ale ešte teraz jedna vec smerom na pána Howita, pokiaľ ide o nezamestnanosť. Toto nie je podľa mňa riešenie, pretože takto sa tieto sociálne problémy nespo, nevyriešia, pretože sociálne problémy môžete vyriešiť len vďaka rastu. Pokiaľ nebudete mať zabezpečený rast, tak nič sa nevyrieši. Vzhľadom na správu k tomuto roku, vy nehovoríte, aký je model vývoja alebo rozvoja tejto krajine, čo má produkovať táto krajina, aby vyriešila svoje eh, hospodárske problémy. A ešte jedna otázka, ktorá sa netýka len vašej správy, ale niečo, čo ma veľmi prekvapilo, keď hovoríme o tejto správe, není tu e, žiadna zmienka o predchádzajúcich správach EP. E v bode 10 e, navrhujete systém alebo mechanizmus, ktorá ide voči, alebo ktorá je namierená proti susedným krajinám tejto krajiny. Tak ako povedal pán predseda, tí, kto vstúpili do autobusu, ako keby chceli zabraniť tým ďalším, aby nastúpili do autobusu a takýmto spôsobom sa nedajú vyriešiť problémy. Neviem, či to bude riešené na báze potom medzinárodného práva alebo niečoho silnejšieho. Bod bode 10 ste zapracovali práva, e, ste práve zapracovali to právo silnejšieho, bude to na úkor ďalších krajín ako aj Grécka. A vôbec tu nie je riešenie, nie je tu reakcia, pretože e, v súčasnosti e, žiadne úsilie, ktoré tu bolo vyvinuté, neprinieslo svoje plody. Neviem, čo pán Füle e, ešte môže predniesť, čo by mohlo naozaj napomôcť a odstraniť e, e, tieto problémy. Ďakujem pekne. Teraz pani Janaku. Pán predseda, chcela by som takisto poďakovať pánovi Howitovi za jeho správu, ktorá nie je veľmi odlišná od eh, inej, ale eh, je eh, podobne dlhá ani nie je podobne dlhá, pretože jedna má 27,8 ocekov a druhá má vyše 60. Nehovoríme viac menej o e, tom, čo sa v, skutočnosti stalo 24. decembra. A to je niečo, čo je naozaj veľmi vážne. E, Ide o e, vážnu udalosť a je tu veľa kolegov, ktorí hovorili tiež o otázke názvu. Avšak to nie je len otázka názvu, častokrát hovoríme len o tom, ale sú tu aj ďalšie problémy, ktoré sú v hre, ktoré sú skryté. Je tu napríklad ten pokus do archívu alebo pod koberec zapracať, zapratať problémy, ktoré sú tu veľmi palčivé. V poslednom čase sme zaslali mis, list ministru zahraničnej veci tejto krajiny a žiadali sme, aby zabezpečil referendum a aby na základe toho sme mohli spustiť e, postup, ktorý by mohol vyriešiť tento problém. Avšak e, tento postup e, je pod záštitou Spojených národov, takže nejde len o bilaterálnu otázku alebo bilaterálny problém názvu tejto krajiny. Je to medzinárodný problém, e, vôbec nejde o bilaterálny problém. A následne sú to Spojené národy, Organizácia Spojených národov, ktorá by sa venovala tejto otázke. Avšak nakoniec sme obdržali veľmi negatívnu odpoveď, pretože táto krajina, ak chce mať e, e, názov alebo identifikáciu, ktorá je falošná, ktorá je neprináleží, tak to nevyrieši tento problém a potom veľmi ťažko môžeme presvedčiť e, ľudí. A ten problém nie je len z histórie, nie sú to len staré veci, ale sú to aj aktuálne problémy, ktoré sa týkajú napríklad druhej svetovej vojny alebo všetkého toho, čo bolo eh, proti eh, Grécku, keď eh, táto súčasná vládna moc napríklad sa dostala k moci v tejto krajine, tak povedala, že urobí všetko preto, aby Macedónsko, aby táto krajina, teda Macedónsko sa stalo uh, slobodným. A myslím, že toto nie je akceptovateľné, pretože táto krajina naozaj nechce eh, zabezpečiť riešenie z tých dôvodov, ktoré sú mu vlastné. Mr. Posselt. Pán Posselt. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dve veci. Poprvé, podporujem veľmi rozumnú správu pána Hovita, ktorý sa naozaj snaží zohľadniť aj neľahkú vnútropolitickú situáciu a objektívne ju vyhodnotiť, tak ako to aj urobil komisár File. Musím povedať všetkým stranám Macedónsku, tak to hovorím macedónským médiám, že si musia zobrať príklad zo, zo susedných krajín, ktoré sa posunuli na ceste do EÚ iba preto, iba vďaka tomu, že opozícia prijala, že väčšina má naozaj väčšinu a že do konca legislatívneho obdobia musia vyčkať a musia to jednoducho prijať. A potom v voľbách sa uvidí, či získajú väčšiu podporu, ale jednoducho e, musia uznať, že menšiny majú svoje práva. Macedončania sa majú lepšie, ako by sa to možno zdalo, ale političania si musia uvedomiť, že Nemeckí socialisti opustili svojho času Bundestag na niekoľko hodín a potom bolo povedané, že ten, kto odíde, sa musí aj vrátiť. Bojkot totiž nie je riešením a strany sa musia snažiť spolupracovať. E, ďalej, po druhé, to hovorím kolegyni Janoku veľmi jasne, mali by sme sa snažiť e, nemaľovať e, čerta na stenu. Macedónsko zmenilo svoju ústavu a do, tvojej, do svojej ústavy napísalo, že nebude mať žiadne územné nároky na susedné krajiny. Ak by ich aj malo, bolo by to úplne absurdné vzhľadom na veľkosť susedných krajín. Ale zakotvili to naozaj eh, do svojej ústavy, zmenili svoju hymnu, štátny znak, eh, aj tú ústavu. A teraz ešte stále, po takmer 20 rokoch, sa neustále otvára otázka názvu a používa sa na blokáciu. Ja podporujem postoj komisára Füleho, musíme začať s rokovaniami. Tie budú tak či tak trvať 8 až 10 rokov a bude dostatok času vyriešiť ešte otázky, ak nejaké budú. Mali by sme však konečne prestať blokovať eh, začiatok rokovaní a začať rokovať, eh, pretože takéto konanie považujem za nepriateľné. Ďakujem pekne, pán posel. Teraz mene komisie. Pán David Cullen. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som sa vrátil k záverom Rady pre všeobecné veci z decembra. Toto sú veľmi dôležité rady pre Macedónsko, závery Rady pre Macedónsko pretože došlo k výraznému posunu e, za posledné mesiace. Komisia začala pracovať už e, na svojej správe, ktorú predloží v marci a budeme sústredovať na tri hlavné prvky. Jednak e, implementáciu priorít, ktoré sú predmetom dialogu o prístupe, ďalej pokračovanie dobrých susedských vzťahov a taktiež pokrok vo veci otázky názvu. Máme málo času Napriek tomu e, však by sme boli radi, keby sa schválila správa niekedy v apríli a to by znamenalo, že by sme okamžite museli začať na tejto správe pracovať. Komisár Füle je v kontakte so všetkými e, partnermi, vyslal mnoho listov, e, kde žiada o koordináciu a žiada aj o bilaterálne a trilaterálne stretnutia. Tu je dôležité aby schôdze boli vecné, aby sa zameriavali na výsledky a musí sa zohľadniť aj e, doterajší vývoj situácie, tak aby e, tieto schôdze priniesli aj výsledky. Toto sa teda bude skúmať v budúcnosti. Teraz, čo sa týka aktuálnej politickej krízy, ktorú veľmi pozorne sledujeme, to, čo predchádzalo e, týmto udalostiam 24. decembra je veľmi znepokojujúce. Náš generálny riaditeľ navštívil túto krajinu minulý týždeň v kontexte pravidelných e, stretnutí e, v rámci prípravy tejto správy, ktorú predložíme na jar. Snaží sa byť nápomocný v riešení tejto krízy predseda delegácie v EÚ spoločne s veľvyslancom minulý týždeň e, zverejnili vyhlásenie, v ktorom e, vyzývajú všetky zúčastnené strany, aby dodržiavali ústavné postupy a demokratické hodnoty, na ktorých je založený parlament a vyzývajú opozičnú stranu, aby sa vrátila do parlamentu. Tým chcem povedať, že veľmi pozorne sledujeme situáciu pán komisáriu skladuje v kontexte e, prístupových rokovaní má e, v pláne návštevu Skopie. A už pracujeme aj na správe, ktorú predložíme neskôr na jar. Orgány v Skopie už prijali viacero opatrení v príslušných e, sporných oblastiach. Predseda vlády Propasky práve teraz má stretnutie s komisárom Fülem, aby hovorili o opatreniach, ktoré boli prijaté. V tejto súvislosti budeme pozorne monitorovať túto situáciu a onedlho opäť vycestujeme do Skopie, aby sme ju sledovali aj priamo tam na mieste. Ďakujem. Mr. Salavrako, is it... Pán Salavrakos, máte faktickú poznámku? Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som sa ešte rád vyjadril k jednej veci. Grécko bolo z <coughs> desiatich členských krajín EÚ a nemalo žiadne námietky proti rozširovaniu EÚ. Teraz je nás 27 a pred dverami sú ďalší kandidáti. Ďalej po druhé máme 6 regionov respektíve v Grécku e, bol vývoj veľmi dynamický, ale v Skopie sa situácia nezmenila. E, Grécko nezvrnilo žiadne hrozby na adresu Skopie. Je dôležité, aby ste to správne pochopili. Grécko má mnoho závažných problémov a preto je potrebné o nich hovoriť. Myslím si, že tento list by sa mal adresovať Skopie, nie nám. Ďakujem. To nebola faktická poznámka, ale dobre. Pán Howitt, máte slovo. Prosím stručne. Ďakujem všetkým. Všetko som si zaznamenal veľmi pozorne. Pán Kukan, ako aj pani Cornelisen, pani Janaku a pán Poselt. Budeme musieť v správe spomenúť aj aktuálnu politickú situáciu. Moja správa, to som vypracovala ešte pred 24. decembrom a preto sa v nej nespomína aktuálna situácia udalosti 24. decembra, ale napravím to. Uvediem tam, že Európska únia má rozhodné stanovisko, ktoré predniesla vo svojom vyhlásení spoločne s so OSN v Skopie a na jeho základe by sme mohli ďalej pracovať. Ďalej, pani Cornelisen spomenula, že by sme mali konkrétnejšie uviezť, ako by sa mal vyriešiť problém s názvom. Prečítam si jej návrh a zamyslím sa nad ním, ale budete ma musieť veľmi dobre presvedčiť, aby som to prijala, pretože je tu mnoho iných hráčov, ktorí mutia vody a príjmem to iba vtedy, keď to bude prínosné a konštruktívne. E, chápem, že e, to robí s dobrým úmyslom, chce celé veci napomôcť, ale budem ma musieť o to veľmi dobre presvedčiť. Prikyvoval som, keď hovorila o vízovej otázke. Prečo som si obeto, opätovne tú pasáž o vízach a uznávam, že nie je celkom jasná. Napravím to. Bol by som nerád, keby sa zneužila otázka Rómov, a to práve v takej krajine, kde sa Rómovia diskriminujú. Ona hovorí, že by sa to malo riešiť e, mimo krajiny, e, v Bruseli, ale aj inde, tak aby mohli e, Romovia slobodne cestovať, tak kde na tomto sme sa zhodli. A teraz to už len treba vhodne sformulovať v texte. Chcem sa poďakovať pánovi Tanokovi za jeho vyjadrenie, najmä za to, čo povedal o Albánsku. Tí, ktorí si myslia, že Albánsko ostane tam, kde je a nič sa nezmeje, nezmení, nuž nie je to pravda keď chceme Chorvátsko a keď chceme, aby celý tento región bol kohézny, nemôžeme túto krajinu vynechať. Preto súhlasím s vami ďalej. Salavrakos. Pán Salavrakos hovorí, že je mu táto krajina sympatická a pozitívne vníma aj rozširovanie, tak snažím sa oba tieto prístupy e, zjednotiť e, a pretaviť ich do pozitívneho textu, návrhu. Keď hovoríte, že sme zaznamenali pokrok, e, ja som uviedol konkrétne príklady. Napríklad, čo sa týka sochy, to bolo zhruba pred rokom, o takomto čase, to nie je žiadna novinka. prebehla korešpondencia s Gréckom, teda nesúhlasím s vami, že sa veci ne, nepohli. Pani Nec, možno ste tu sama, ale ja sa snažím o to, že nesmieme nechať eh, Macedónsko samotné ďalej, pani Kopa. Iredentizmus sa definuje respektíve Iriden sa definuje ako región, ktorý historicky patrí jednej krajine, ale je z politického hľadiska kontrolovaný inou a pod správou inej krajiny. Ak som to správne pochopil, ja súhlasím s pani Nates. Ja súhlasím s tým, že obe krajiny by eh, mohli zdieľať spoločné dedičstvo a nemuseli by si uzurpovať súčasť eh, týchto dejín. Aj keď som v mnohých veciach súhlasím, a snažím sa vychádzať vám ústrety. Pán Kirillov, spoločné udalosti, kto je, ktoré by um, mohli sa organizovať ako historické oslavy. Áno, ale je potrebné, uh, potrebné dohodnúť, eh, čo a kedy ja vám ochotne pomôžem e, viesť dialog a nájsť tieto styčné miesta. Veľmi ma potešilo, že sa vytvorila pracovná skupina. Čo sa týka e, toho zadržania členov opozície, neviem, či tomu naozaj tak je. E, viem však, že traja boli zranení počas tých udalostí. Pán Kovačev aj vám musím zopakovať, že sa budem snažiť nájsť taký kompromis, ktorý bude priateľný pre všetkých, čo sa týka lustrácií eh, vo svojej správe z minulého roka. Nesmieme nič zakrývať, musíme všetko poňať transparentne, ale je potrebné eh, to vnímať nestrannícky Mali by sme vychádzať z historických udalostí a nie z toho, ako ich politicky vnímame. Ďalej pán Angurakis. Čo sa týka hospodárskeho modelu, mňa veľmi potešili švédske a britské investície v tejto krajine. Sú tam problémy s dopravou, v tejto krajine je obrovský potenciál rozvíjať cestovný ruch ktorý nie je celkom využitý a pozývam vás, e, e, aby ste si dali so mnou e, pohár vína z Macedónska, pretože toto víno je naozaj vynikajúce, ale obávam sa, že ak očakávame, že vyriešime problém s kapitalizmom v tejto správe, tak vás bude musieť sklamať. Ja sa na to naozaj nezameriam. Pani Janaku, to som už spomenul, pán posel taktiež. Takže na záver, pán predsedajúci, by som povedal toľko, že dve hlavné politické strany vedú dialog a pre nás je to veľmi užitočné a dokazuje to, že problémy sa dajú riešiť. Informácie, ktoré mám k dispozícii o Grécku, a overil som si ich, údajne neodmietli trilaterálne rokovania s komisárom Filem a s Macedónskom. Vyjadrili sa, že chcú, aby neskôr prebehlo eh, kolo na úrovni OSN ale chcel by som e, tu uviezť e, vyjadrenie hovorcu, e, že nechcú odkladať tieto rokovania, ale chcú, aby sa naplánovali v správnom čase, aby bol zabezpečený vecný výsledok. Pán Krojevský sa ďalej vyjadril po tomto vyhlásení. Budeme nadalej pokračovať v tomto duchu, pretože naša krajina chce, aby sa tento problém vyriešil. A ďalej vyjadruje nádej, že jednotlivé strany prejavia ochotu naše krajiny sú vždy ochotné hľadať riešenie. Ale keď je to takéto volanie po iniciatíve, eh, musím povedať, že už len práca na tomto texte je priamom iniciatívy a ja som presvedčený, že do júna tohto roka sa vytvoria predpoklady, aby začali rokovanie A vyzývam všetkých kolegov e, e, z všetkých stran politického spektra, aby ma podporili v tomto mojom úsilí. Ďakujem. Thank you. Deadline for amendments. Lehota pre podávanie pozmeňujúci návrhov je 20. január o 6. Ďalší bod 28. opravuje sa pán predsedajúci, 28. január. Ďalšia, ďalší bod, správa o pokroku Srbska za rok 2012. E, pán Jelko Kacin je spravodajcom. Toto je druhý, druhá diskusia o návrhu správy. 3. decembra predložená e, výboru. 190 e, pozmeňujúcich návrhov prišlo do, januára, do 9. januára, ktorý bol lehotou. Slovo dám hneď e, pánu spravodajcovi, pánu Kačinovi. Ďakujem kolegovia, pán predsedajúci, predstavitelia komisie. Chcem poďakovať stieňovým spravodajcom i ďalším za konštruktívnu Eh, diskusiu pozmeňujúce návrhy. Teší ma, že väčšina pozmeňujúcich návrhov je v súlade s môjim pôvodným návrhom. Všetky politické skupiny súhlasia so základnými politickými posolstvami, tie pošleme naš, našim partnerom v Belehrade. Hlavne otázka Vojvodiny, za tie, tu vám ďakujem za pozmeňujúce návrhy. Tiež ďalej pracujeme na kompromisných pozňujúcich návrhov, ktoré by mali byť hotové e, v štvrtok. Hlavná priorita kosovská. Už to sprebehol určitý pokrok. Premiér Dačič e, uskutočnil prvé kolo rokovaní s pánom, s pánom Tačím minulý týždeň zostávajú otvorené témy, ale aj tak Srbsko urobilo e, zásadný pokrok vo vzťahoch s Kosovom. O tom som hovoril včera, keď sme hovorili o Turecku. Dohoda o IBM je e, realizovaná a rozšíri sa na všetky ďalšie prechody e, hraničné. Implementácia ďalších dohôd, dohôd prebieha hladko otvorená otázka, to je situácia na severe Kosova. Uznesenie sa podrobne touto otázkou zaoberá. Jasne e, ukazujeme, že e, etnické línie nie sú opciou. Tu by som chcel privítať uznesenie princípov dialógu s Prištinou v srbskom parlamente 12. januára uznesenie legitimizuje dialog, zameriava sa na práva menšín a podčerkuje význam európskej integrácie pre Srbsko a celý región. Nesúhlasím s interpretáciou, ktorú zaslal pán posel k uznesenie, ktorá neocenila tieto pozitívne časti. Podľa mňa je to veľký krok vpred v porovnaní s minulou situáciou. Pokiaľ ide o kontroverzný Eh, memoriál, eh, pomník pre oslabovaciu armádu. Chcem eh, zdôrazniť, že to je vnútropolitická srbská otázka, ale má bilaterálne, má viac stranné dopady. Majúc toto na pamäti, aj tak by som rád vyzval všetkých zúčastnených, aby pokračovali v dialogu vo všetkých otázkach. Etnická albánska spoločnosť by mala byť lepšie E, integrovaná do spoločnosti a Belehrad by mal viac e, vychádzať v ústretí. Takisto lokálni albánsky predstavitelia. Bohužiaľ, desiatky e, hrobov bolo zneúctených na srbských cintorínoch v Kosove. Dúfam, že kosovské orgány takéto incidenty nedovolia. E, treba odsúdiť páchateľov. Rešpekt e, pohrebísky je základným právom a e, štandardom v civilizovaných spoločnostiach. Srbských a albánskych predstaviteľov vyžívam, aby diskutovali, aby sa pochopili v základných sporoch. Musia tak urobiť pre prospech mladých generácií a európsku budúcnosť. Vítam tiež stretnutie premiérov Srbska a, a Chorvátska, Dačiča a Milanoviča 16. januára. Vzťahy medzi Srbskom a Chorvátskom sú dôležité pre celý región a politické e, a ekonomické operácie možno výrazne zlepšiť. Na druhej strane boj proti systémovej korupcii ide aj do ďalš- ďalšiemu faktu úsilie pána Vučiča v tejto oblasti e, ukázali dynamiku boja proti korupcii. A tento proces by sme mali uvítať a podporiť srbských predstaviteľov, aby rýchlejšie riešili základný zdroj e, korupcie. To sú verejné e, podniky manažované politickými stranami. Ďalej potom boj proti korupcii nemôže prebiehať verejným vyhlasovaním budúcich krokov. Táto prax podkopáva za právny štát v krajine. Ďalej potom práca nezávislých eh, regulačných orgánov, napríklad štátna auditorská agentúra, ktorá musí mať finančné prostriedky a administratívne len nezávislé organizácie budú mať úspech. Tiež otázka zúfalého stavu ekonomiky. 27 na nezamestnosť, chudoba, chudoba narastá. Potrebujeme nové investície, je však pochybné, či investori sa rozhodnú robiť tu e, obchody keďže je tu toľko neistôt. Treba vyriešiť kosovskú otázku. Ďalej treba bojovať proti korupcii, budovať inštitúcie. O tri mesiace komisia bude e, informovať radu o pokroku Srbska na základe kritérií z decembra. Verím, že srby budú zodpovední a uzavrú otvorené veci, aby rada mohla stanoviť e, dátum. Teším sa na tento dátum, keď Srbsko neodvolateľne nastúpi do vlaku e, do Európy. Ďakujem. Ďakujem pánu Kačinovi. Pán Šopflin tieňový spravodajca za EPP. Nech sa páči. Blahoželám pánu Kacinovi. Správa je dobrá. Je ocenením kvality tej správy je tých 190 pozmeňujúcich návrhov. Nepôjdem do, do detailu Nechcem opakovať jeho slova spravodajcu. Tri krátke poznámky. Prvá je prevzanie e, myšlienky pána Havita, že každá krajina by mala, by mala vyčleniť čas svojho HDP na lokálne a regionálne vlády. Je to dobrý nápad. Možno nie pre túto správu tohto roku, ale pre budúcnosť. Druhá vec, otázka srbskej, ústavy. Vyhlásenie, že Kosovo je organickou súčasťou krajiny. Takto to nemôže zostať. Ako by sme toto akceptovali, tak by sme akceptovali, že v centre toho procesu je vlastne e, rozpor Srbsko a Kosovo nie sú problémom, ktorý zmizne, dokonca aj keď všetko sa vyrieši, dokonca keď vypukne mier na každom poli, i pri všetkej solidarite Srbsko bude i naďalej e, e, mať záujem o Kosovo a dokonale je tam srbská populácia. Vždy tu bude vzťah medzi Srbskom a Srby v Kosove. Je tu príliš veľká srbská komunita než by, na to, aby zmizla. Srbi v Kosove nesúhlasili s tým, aby sa stali občanmi Kosova. To, že boli pridelení ku Kosovu, bolo s cieľom zabezpečiť isté hranice. Musíme však poznať konsekvencie vnútornej stability Kosova. A tieto faktory budú naďalej sa ovplyvňovať V minulých diskusiách pán e, e, Rouček ma obvinil, že som e, pesimista, pretože som e, Maďar, ale nie, ja som len e, realist. Ja zdôrazňujem, že je to jedno z možných scenárov. Hovorilo sa o tom v, v te, e, v Týrane, v Prištine, že suverénne Kosovo e, bude sa e, uberať k spojeniu väčšieho Albánska. Nie je toto príbeh na strašenie detí, treba o ňom naozaj diskutovať. Mne sa zdá, že ak, ak tu ten, ten, ten, tento scénar nemôžeme vylúči, vylúčiť, má to dopad i na Macedónsko, bude to mať určite dopad na Srbsko. Treba sa na to pozrieť, myslieť na relevantnosť pre budúcnosť, pre budúcnosť Srbska. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Pani Kopa. Ďakujem. Chcem poďakovať spravodajcovi za jeho otvorenosť. To nám umožnilo predložiť pozmeňujúce návrhy k centrálnym otázkam, napríklad potreba mať výsledky a bojovať proti korupcii, vyhnúť sa politickému zásahovaniu, tiež význam regionálnej spolupráce a dobrých susedských vzťahov. Mnohé veci ostávajú. Kompromisné návrhy. Je to aspekt, ktorý podľa mňa potrebuje osobitnú pozornosť. Zachovať E, Kosov, dobrú rovnováhu medzi kosovskou otázkou a ďalšími otázkami. Ako som už bola povedala, vieme z našich návštev, že Srbi strácajú to, čo je dôležité pre nich, tým, že vzniklo z Kosovo, e, Európsky parlament, má oddelenú správu o Kosove. O tom dnes budeme hovoriť, budeme o nej hlasovať v pléne. Možno na rovnakom zasadnutí. A mali by sme ostatné témy by sme nemali spájať. Pre mňa by bolo ideálne možno dva, maximálne tri odseky na to, aby sme spomenuli len to nevyhnutné a zachovali rovnováhu správy tu by som chcela zdôrazniť silné pochybnosti týkajúce sa e, ašpirácií Kosova, pokiaľ ide o ústavu. Poprvýkrát počas rozširovania EÚ si zažiadalo nikdy nezažiadala e, krajiny revidovať svoje e, teritoriálne hranice a preto verím, že EÚ si musí zachovať svoju pozíciu smerom k normalizácii vzťahov medzi Belehradom a Prištinou a nezapájať sa do sporov. Je to osobitne dôležité teraz, keď je tu dialog na vysokej úrovni. V zmysle rovnakom by som rada vás požiadala, aby ste e, rešpektovali rozhovory medzi Gréckom a Firom o e, otázke názvu. Potom ďalej k otázke e, e, pozornosti e, dopadu ekonomickej krízy na Srbsko. Náraz nezamestnanosti, verejne zadrženie a rešpekt sociálnych a ľudských práv. Ďakujem. Pani Brandner. Um, Chcem tiež poďakovať Jelkovi za jeho pozmenujúce návrhy. Sú dobrou bázou pre naše diskusie. Od poslednej správy krajina urobila veľa krokov smerom k integrácii. Treba pokračovať v domácich reformách, treba ešte veľa urobiť Pre mňa je tu veľmi dôležitá vec, spomenutá e, týkajúca sa systému súdnictva. Zlepšiť e, e, treba nestrannosť a výkonnosť tejto zložky. Tu by sme sa mali učiť z neúspešných procesov tento proces treba e, spustiť tak, aby bol plne nezávislý a aby kvalita bola dôležitejšia než rýchlosť. Tiež e, boj proti korupcii. Vláda tiež musí podporovať nezávislé inštitúcie. Napríklad e agentúru boja proti korupcii. Treba ich posilniť, nie odstaviť. Tiež treba chrániť zraniteľné menšiny, e, osoby LGTB. Napríklad tu treba spomenúť zákaz Gay Pride v Belehrade minulý rok z dôvodu údajne bezpečnostných rizík. Treba podniknúť kroky proti e, chuligánom, vandalizmu a tak ďalej. Verím, že tieto domáce nedostatky nie sú prekážkou prístupových rokovaní. Tie totiž naopak sú práve výborným rámcom pre riešenie takýchto problémov. Samozrejme, že e, vzťah s Kosovom bude predurčovať posunutie rokovaní na vyššiu úroveň. Vítam pokračovanie dialogu Kosovo-Priština. Chcem poďakovať Catherine Ashton za jej osobné angažovanie sa v tejto otázke. Kľúčom ostáva implementácia dohody. Teším sa na hodnotenie komisie tohoto pokroku. srbská vláda musí urobiť svoju časť e, prácu a povoliť e, prístup príslušných jednotiek. Verím, že prevládne kompromis. Už sa tu spomínalo odstránenie pomníka e, minulú nedelu. To bolo skôr znakom pre obavy, nie dobrým znakom. Chcem poďakovať, že e, mnohé jednotky posilnili transparentnosť e, občianských spoločností i parlamentov oboch krajín. Nesmieme nechať, aby proces podkopával nedostatok legitimity a transparentnosti. Teším sa na ďalšie kolo rokovaní. Ďalším spravodajcom je pán Tan. Uh, uh, Ďakujem, pán predseda. Tiež vítam tento pokrok Srbska, tak ako to bolo poznamenané aj v správe. Srbsko sa stalo oficiálnym kandidátom a ja sa zamýšľam nad tým, kedy budeme môcť zahájiť výstupové rokovania. Rád by som sa zmienil o troch veciach. Vítam článok 359 a odkaz na nej, pokiaľ ide o trestný zákonník. Jeden z mojich voličov srbského pôvodu hovoril o tom, že ide o nacionalizáciu a vyhlasovanie tohto konkrétneho tejto konkrétnej zákonnej norme a ja som teda veľmi rád, že tento trestný zákonník bol zmenený, a však boli zmenené slova zatiaľ, čo sa toľko nezmenili princípy ako také ohľadom dialogu Belehrad-Priština. Samozrejme, že to vítam, ale nesúhlasím s kolegom Šeflinom, že aj keď ho veľmi rešpektujem ako akademika, my ako parlament eh, by sme mali si stanoviť určité hranice toho, čo je v ústave, avšak to je určité miešavanie sa do vnútorných záležitostí. Ja myslím, že to je taká tá otázka, ktorá je tu medzi Irskom a Veľkou Britániou. Je potrebné rešpektovať túhy, eh, túžby občanov pokiaľ ide o hranice, musím povedať, že tie e, boli zmienené pri medzinárodných obavách o tom, že bude uznané. Kosovo, ešte veľa členských štátov Kosovo neuznalo. A v žiadnom prípade by nemali byť tu absolútne princípy, ktoré by sa týkali teritoriálnej integrity, seba určenia tam, kde ešte nie je štát a kde nie je, kde nie sú uznané hranice. Je jasné, že mnohí teraz v Srbsku budú chcieť vyjednávať o týchto záležitostiach výmenou za stabilizáciu Kosova. Takže táto diskusia sa určite ešte vráti na program zasadnutia a mohli by sme byť obvinení z pokrytectva a z toho, ako sa e, stavíme k týmto témam. Chcem ešte povedať, že vítam to, čo tu máme spomenuté o pánovi Dačičovi a o jeho oficiálnej návšteve. Srbsko nebolo ochotné takto rokovať. Teraz vidíme, že dochádza k zlepšeniu vzťahov týchto oboch e, krajín a vidíme, že títo vysokí predstaviteľi obidvoch krajín sa navštívujú a že rokujú spolu. Nech sa páči, pán Kúkan má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán e, spravodajca má za sebou vynikajúcu prácu. Som rád, že väčšina pozmeňujúcich návrhov smeruje k podobným smerom. Nemyslím si, že bude ťažké nájsť kompromisné pozmeňujúce návrhy. Okrem toho vítam aj tú skutočnosť, že väčšina pozmeňujúcich návrhov súhlasí s tým, aby bol e, stanovený dátum pre zahájenie prístupu prístupových rokovaní. Tieto rokovania by mali byť zahájené vtedy, keď Srbsko zmení podmienky e, spolupráce s Macedónskou s Kosovom to by malo pokračovať. Okrem toho by sme mali trvať na riadných výsledkoch dialógu. Informácie o týchto výsledkoch, informovanie o týchto výsledkoch, to je tiež veľmi dôležité, pretože si myslím, že my ako poslanci Európskeho parlamentu by sme mali byť informovaní o tom, čo v tomto dialogu prebieha, o čo v ňom ide a to lepšie ako doteraz. Rád by som zdôraznil aj to, že je potrebné eh, zrealizovať ďalšie reformy súdneho systému. To je takisto v tejto správe. Srbsko potrebuje zlepšiť účinnosť, efektívnosť tohto systému a takisto aj posilniť jeho nestrannosť a nezávislosť. Dobre fungujúci systém súdnictva je chrbticou demokratického systému a je to veľmi dôležitá podmienka pre integračný proces do Európskej únie. Preto by som rád teda dal najavo svoje pochybnosti, pokiaľ ide o veľký počet prípadu Srbska pred Európskym súdom pre ľudské práva. Potom tu máme článok 71, eh, ktorý sa venuje nedávnemu vývoju. Dúfam, že o tejto veci budeme diskutovať a že dospejeme k nejakému riešeniu. Myslím si, že čo najskôr by sme mali ukončiť eh, túto otázku a ja verím, že Európsky parlament bude aj naďalej podrobne sledovať, ako sa vyvíja táto záležitosť, ako sa vyvíja záležitosť okolo tohto článku a teda okrem toho súhlasím s pánom spravodajcom, pokiaľ ide o situáciu v e, údolí Breševo. Myslím si, že to hodnotenie je vyvážené a domnievam sa, že nie je známkou slabosti akékoľvek vlády, keď sa snaží o trpezlivý e, dialog s menšinami, aby sme dospeli e, k výsledku. Nie je prejavom slabosti národnej menšiny, keď sa zdrží toho, aby robila nejaké kroky, ktoré by prispeli k ďalšiemu napäťu. Ďakujem. A teraz na slovo pán Posalt. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem kolegovi Kacinovi za uh, skutočne veľmi vyčerpávajúcu prácu k tomuto veľmi tejto veľmi zložitej téme, ale teraz by som chcel povedať niečo o ústave Srbska. My sme predtým diskutovali o tom, že Takže je, sú tu významné bilaterálne e, problémy, ktoré e, vždy sme hovorili o bilaterálnych problémoch, ktoré je nutné e, vyriešiť. Avšak pri Macedónsku je to tak, keď sme prestali, začali navezovať diplomatické vzťahy, tak sme o tejto zeme, o tejto krajiny žiadali od roku 1989, že nebude mať žiadne územné alebo teritoriálne nároky voči svojim susedom a zrazu je akceptované, e, že v srdskej ústave sa nachádzajú nároky na Kosovo. Ale to je e, krajina, ktorá je uznaná 22 z 27 členskými krajinami a takisto aj Japonsko a tak ďalej. To je vec, ktorú nie som schopný e, pochopiť. Úplne jasne musíme vyžadovať to, aby tento problém bol vyriešený. Neviem síce kedy, ale v procese pristupovania by mal byť tento problém e, vyriešený. To viete každý z nás. My dnes diskutujeme viac menej o smiešných problémoch, ale problém, ktorý je v ústave, problém nárokov na územie susednej krajiny, to je závažný problém a to je niečo, čo platí aj pre e, správu o menšinách. Kto ešte nebo, niekto e, nebol v Breševe, e, odporúčam, aby ste si tam išli pozrieť. Je tam nepredstaviteľná chudoba. Musíme robiť niečo, aby došlo k malému pohraničnému styku s Macedónskom a s Kosovom. Ľudia sú tam úplne izolovaní a práva menšín tam vôbec neexistujú. A keď ich porovnáme s so správou o menšinách, aspoň na papiere, na, eh, tá, s tou realitou v Kosove, tak uvidíme určitú vážnu nerovnováhu. A ja som proti tomu, aby sa menili hranice. Myslím si, že menšiny na obidvoch eh, stranách musia mať eh, rovnaké práva. A kto si myslí, že môže otvárať národnostné otázky, otázky hraníc, v súvislosti s Mitrovicou, tak myslím, že obidve strany musia mať rovnaké práva. O to sa nezaujíma nikto a preto si myslím, obrešovo, a preto si myslím, že sa potreb, je potrebné sa nad tým zamyslieť, pretože ak nie, tak vznikne veľmi vážna Eh, vojnová záležitosť Prešova to nie je len vnútra norná záležitosť. Prešova má také isté eh, práva ako ostatné a Milo eh, Ševeč sa na tých vraždách naozaj veľmi silne podielal. Ďakujem, predseda Kovačov. Nech sa páči. Demokratizácia tej europizácie. Najskôr by som rád poďakoval pánovi Kačinovi za jeho správu. Proces demokratizácie Srbska je veľmi dôležitý nielen pre samotné Srbsko, ale pre celý región. Myslím, že všetci tu sa na tom zhodneme. Všetko, čo sa udialo za posledné storočie, sa dá prekonať iba prostredníctvom európskej integrácie. A teraz musíme nájsť najlepší spôsob, ako pomôcť Srbsku v tomto procese. To si bude vyžadovať eh, ochotu a rozhodnosť Srbska príjmať reformy aj čo sa týka otázky s Kosovom. Chcel by som sa vrátiť k problému, o ktorom som hovoril už v minulosti, a síce otvorenie archívov bývalej Juhoslávie. Domnievam sa, že to má významnú úlohu v procese demokratizácie krajiny. Je dôležité, aby všetci vedeli, čo, čoho sa kto dopustil v minulosti, aby sme mohli potom prekonať a predísť problémom v budúcnosti, tak aby Srbsko mohlo sa pridať e, k nám a prijať európske princípy. Myslím, že Srbsko nielen musí otvoriť tieto tajné archívy, ale musí vrátiť e, bývalej Jugoslovenskej republike a tým republikám tie časti archívu, ktoré im patria. Ďalej, ešte je potrebné doriešiť niektoré legislatívne otázky, ako aj schopnosť e, učiť sa vlastný materinský jazyk, napríklad e, aj buharčina je materinským jazykom jednej časti obyvateľstva. Je potrebné odstrániť všetky tieto problémy a napraviť nedostatky. Pán posel o tom napokon tiež hovoril. Medzinárodný menový fond vyhodnotil situáciu v krajine a chcel by som požiadať o podporu dlhodobej hospodárskej stability tohto regiónu a tejto krajiny, pretože bohužiaľ sme a podobného vývoja v iných krajinách. Ďakujem, pán Salavrakos. Ďakujem pekne, pán predseda. Vidím, tú požiadavku Srbska, ktoré by chcelo vstúpiť do EÚ. Hľadím na to priaznivo a naozaj vítam tie pokroky, ktoré boli zrealizované v rámci reformy. Pán Kačin naozaj vypracoval vynikajúcu a objektívnu správu. Samozrejme, pokiaľ ide o 23. dialog, myslím, že tam je potrebné hovoriť o, o dobrých e, vzťahoch je potrebné tam hovoriť nie o Macedónsku, ale o Aribe, čo je všeobecný názov ďalej, pokiaľ ide o správu pana Kačína o e, korupcii, o e, nedostatočnom alebo vôbec neexistujúcom súdnom systéme, o slobode tlača a tak ďalej. Myslím si, že to je ešte, že tu s tým môžeme súhlasiť. Nedávno bola vypracovaná štúdia, ktorá sa domnieva, že Srbsko je na šiestej pozícii, na šiestom mieste, pokiaľ ide o tok nelegálnych peňazí, 50 miliard eur, ktoré by mali pokrývať tento tok eh, nelegálnych peňazí. Takže máme ešte veľa toho, čo urobiť, aby ten tok nelegálnych peňazí bol zamedzený. V odseku 24 hovoríme o existencii monopolu, hovoríme o otvorenosti, o spustení hospodárskej trhového hospodárstva. Neviem, či zohľadňujeme tieto reformy. Myslím, že potrebné zabezpečiť aj väčšiu transparentnosť pri dovoze, aby jasne sme vedeli, čo sa tam deje a aby sme mohli ukončiť tento monopol, ktorý je v súčasnosti zabetonovaný silne v e, Srbsku. Máme tu dokonca aj veľký inflačný e, tlak a tie opatrenia, ktoré sú tu príjmané, môžu mať e, naozaj, alebo môžu mať dobré výsledky len vtedy, keď budú alebo pôjdu ruka v ruke aj s ďalšími opatreniami. Ďakujem. Yes. Before giving the floor to... Ešte predtým, ako dám slovo spravodajcovi, aby to zhrnul, chcel by som pripomenúť, že hlasovanie prebehne v Štrasburgu vo štvrtok 7. februára. Ešte by som chcel pripomenúť, že popoludní o po piatej pani Gorubiečič podpredsednička srbskej vlády príde na schôdzu nášho výboru. Prepačte, ak som skomolil jej meno. Pán Kačin, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predsedajúci. Myslím, že Európska komisia by najskôr mala dostať slovo, ak tu máme jej zástupcu. Thank you very much, Mr. Can you... Ďakujem. V mene komisie by som rád ocenil prácu spravodajcu. Ako vždy, zhodneme sa na väčšine pozmeňovacích návrhov a, a tešíme sa na prácu na kompromisných návrhoch. Môžem vás uistiť, e, že v našej práci zohľadňujeme výsledky vašich rokovaní. Na budúci týždeň prebehne prírodný dialog s orgánmi a taktiež neustále hovorím aj o reformách. Nie len o otázkach, ktoré sa týkajú Kosova. Teda princípy právneho štátu, demokracie, ďalej funkcia parlamentu, toto všetko sú veci, ktoré posunieme našim srbským partnerom. Ešte by som chcel pripomenúť, že správa, ktorú predpokladáme predložiť v polovici apríla, bude obsahovať podmienky, ktoré budú nevyhnutné na otvorenie prístupových rokovaní. Samozrejme, to si bude vyžadovať schválenie Kosova. To však nebude len na starosti len samotná komisia, bude to spoločný výsledok práce komisie a vysokej predstaviteľky. Budeme sa teda sústredovať e, na tento hlavný cieľ našej správy, ale zohľadníme aj pokrok krajiny v oblasti reforiem, ako aj vytvárania stimulov. Sme dosť príjemne prekvapený aktívnym prístupom súčasnej vlády. V decembri spadla akčný plán. A zrejme aj dnes popoludne o ňom bude reč s podpredsedničkou vlády. Chcel by som oceniť, že pozmeňovacie návrhy už teraz obsahujú odzrkadľujú doterajší vývoj. Chcel by som poznamenať, na Margo do trejšieho vývoja asi toľko, že 9 a 246 e, toto ešte nie sú doriešené otázky v legislatíve, ešte stále je to iba návrh. Očakáva sa, že celá vec sa bude vyvíjať v príbehu jary. Dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť e, vhodný výsledok. My sa zameriavame predovšetkým na implementáciu reforiem a hovoríme s orgánmi aj o tom, že niektoré veci, ktoré sú predmetom 9, by taktiež mali podliehať legislatívne zmene. Je to teda veľmi citlivá otázka. Tá naša správa v apríli e, bude iba takou predbežnou správou, ako revíziu revíziou doterajšej situácie. pretože Srbsko som si uvedomiť, že len keď zlepší celý svoj systém, bude sa môcť e, lepšie nasmerovať e, na ceste do EÚ. To si bude vyžadovať aj zlepšenie, zefektívnenie činnosti prokuratúry. Zrejme v najbližšej budúcnosti sa e, uskutoční spoločná schôdza rady za účasti pracovníkov, ktorí majú na starosti Srbsko. Podpredsednička vlády e, sa taktiež plánuje zúčastniť tejto iniciatívy a podporiť ju. No a v neposlednom rade v decembri e, Srbsko chválilo nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý je do veľkej miery v súlade so cieľmi v AKI. Ešte stále to síce iba analizujeme, ale do veľkej miery to zodpoveda našim očakávaniam. Toko teda pozitívne správy. No a ešte k menšinám. Väčšina pozmeňacích návrhov je zameraná na to, aby sa vypracovali také prierezové opatrenia. Ja by som tiež zaujal takýto prístup. Nebolo by dobre, keby sme sa príliš špecifikovali, obmedzovali vo svojich odporúčaniach. Srbské orgány si uvedomujú, že musia lepšie využívať rámec, ktorý má k dispozícii. A na základe informácií, ktoré mám, sa plánuje aktivovať republiku taková rada pre menšiny, tak že teraz sa v Srbsku naozaj hovorí o tom, ako čo najlepšie využiť pravomoci tejto Národnej rady pre menšiny. Aj vzhľadom na to, že v roku 2014 sa uskutočnia parlamentné voľby. A to tiež môže zmeniť situáciu. Srbské orgány teda vedia o našich obavách o našich výhradách a, a majú v pláne vypracovanú stratégiu boja proti diskriminácii. Toľko z našej strany. Ďakujem. Pán Káči, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, Ďakujem vám za vaše príspevky a za vašu pomoc a spoluprácu. Zdá sa, že Srbsko sa naozaj posúva vpred a mení sa z problémovej krajiny Západného Balkánu na hnací motor európskej integrácie. Naozaj obrovské množstvo práce sa udialo za posledné obdobie. Štyri stretnutia Tadžiho, to je naozaj eh, rekord a to musíme oceniť. Mali by sme to využiť ako príklad pre ďalšie krajiny v tomto regióne. Pretože ak existuje politická vôľa a štátnický prístup, tak vždy je aj cesta. A toto musíme oceniť a obdivovať na Srbsku. Myslím, že naša stretnutie s podpredsedničkou vlády dnes nám objasní eh, mnoho ďalších otázok, ktoré nebudem sa k nim ja podrobnejšie vyjadrovať. Chcem len zareagovať na niektoré poznámky kolegov. Pán Šoflin hovoril o ústave. Ako viete, všetky prístupové krajiny, keď otvárajú kraj, eh, kapitol 23-24, musia upraviť, vylepšiť svoje ústavy a, a možno to bude nevyhnutné aj v prípade Srbska. Nebudem teraz hovoriť o jednotlivých článkoch, je to veľmi citlivá téma a nebolo by podľa mňa vhodné príliš rýchlo otvárať niektoré kapitoly. Myslím, že Srbsko je čoraz zrelejšie a mali by sme oceniť najmä dohodu na vychádzajúcom eh, východiskovom dokumente pre rokovania. Zásada, že nič nie je dohodnuté, kým, všetko je, kým nie je dohodnuté všetko, eh, od nej sa upustilo. Bolo to podľa mňa strategické rozhodnutie a tí, ktorí chceli blokovať Srbsko a celý Západný Balkán, eh, zlyhali. A musím oceniť všetkých tých, ktorí sa postavili voči takýmto politickým pokusom a umožnili aj pokrok do budúcna. Pán Šoflin povedal niečo o obavách v súvislosti so zmenami posledných hraníc. Ja by som sa nerád vyjadroval k špekuláciám dohadom. Nemali by sme venovať takýmto príbehom príliš veľkú pozornosť. Mali by sme sa sústrediť hlavne na to, aby Srbsko začalo čo najskôr rokovať o prístupe. Pani Kopa spomenula viacero bodov a myslím, že je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že na štvrtej schôdzi Tačiho a Tačiča sa vyjadrili k téme štyroch parlamentných štruktúr. Vo februári budú pokračovať v tomto duchu a myslím, že by teraz bolo priskoro vyjadrovať sa k tomu. Pre ďalšou schôdzou domnívam sa, že obe strany sa budú usilovať, aby vyriešili vhodným spôsobom túto veľmi citlivú otázku. Komisia už spomenula to, čo načrtla pani Brantner, čo sa týka stratégie boja proti korupcii a agentúry. Podpredsednička Gručič. Podpredseda Gručič pripustil, že táto agentúra je dôležitá, uznáva jej význam a do budúcna ju plánujú e, lepšie inštitucionalizovať, ako tomu bolo doposiaľ. Ďalej sa tu hovorilo o pochode homosexuálov. Pozvali ma na tento pochod. E, žiaľ, pochod sa neuskutočnil. E, dúfam, že tento rok sa naozaj veci zmenia. Najskôr v Čiernej hore, a potom, podľa príkladu Čiernej hory, myslím, že aj Srbsko. sa bude snažiť zlepšiť e, situáciu príslušníkov komunity LGBT. Pán Tanok a pán Kukan spomenuli článok 3, 5, 9. Aj komisia sa k tomu vyjadrila. Ja neustále rokujem s pánom Vučičom, s pánom Salakovičom vedia, že nebudeme spokojní, ak urobia formálne kroky. Chceme jednoducho upustiť do tohto článku a chceme najmä eh, dosiahnuť to, aby prokurátori nezneužívali tieto články. Využívajú ich totiž iba na to, aby zadržiavali ľudí eh, do väzby a aby ich núčili platiť poplatky na kaucie. Nemôžeme takéto dianie pripustiť, pretože to príliš pripomína Rusko. A pritom Srbská je krajina, ktorá s nami chce rokovať. Toto musí jednoducho skončiť. Ďalšie reformy súdnictva, tie sú nevyhnutné, ako hovorí Eduard. ďalej počet e, prípadov na Štrasburskom súde do budúcna. To je veľmi dôležitý signál pre srbskú vládu, aby urobili niečo so svojim súdnictvom. Očakávajú sa zmeny v najbližších dňoch. Myslím, že to bude mať pozitívny vplyv na vývoj aj do budúcna. Pán Poselt sa vyjadroval k výzvam Srbskej ústavy a k tomu, čo je a nie je možné a interpretácii toho, čo je nie je možné. Súhlasíme s niektorými jeho vyhláseniami, ale domnievam sa, že jeho politická skupina by to mala urobiť spoločne e, s vedením v Belhrade. Ide tu o budúcnosť, o výzvy do budúcna a to sa bude vyvíjať spoločne s tým, ako bude napredovať dialog o prístupe. Predpokladám, že obe strany budú postupne zrieť a budú mať čoraz lepšiu predstavu o tom, ako by sa mali veci robiť. Nesúhlasím s tým, čo tvrdí Katy Aštonová, že všetko sa musí splniť do marca. Myslím, že ona by mala v budúcnosti pokračovať v doterajšom úsilí. Musíme sa snažiť úplne transformovať srbské súdnictvo a Európska únia musí Srbsku v tomto pomáhať. Pán Kovačev spomenul niekoľko problémov, už tu sa nevidím, ale spoločne sme navštívili bulharskú menšinu. Uvedomujeme si, že situácia nie je dobrá na týchto zabudnutých miestach eh, na hraní s Bulharskom. Tieto regióny potrebujú hospodárskú pomoc, ale myslím si, že v tomto pozitívnom duchu sa nám podarí nájsť také znenie kompromisného návrhu, ktoré uspokojí bulharských kolegov, aj čo sa týka využívania bulharčiny. na úradoch. Ako viete, väčšinu problémov e, vytvárajú e, skôr nečitné sily vo vedení e, v miestnych komunitách. V súčasnosti len čo sme svedkami aktívnejších politických predstaviteľov, ktorí sú ochotní robiť niečo pre dobro svojich voličov, e, veci sa pohýnajú k lepšiemu. K pánovi Salavrakovi nem, nemám čo dodať. Predpokladám, že sa nám podarí e, dosiahnuť dohodu o kompromisnom návrhu čoskoro. A som presvedčený, že konečná správa bude schválená veľkou väčšinou a tým vyšleme jasný signál nielen Srbsku, ale všetkým krajinám Západného Balkánu a občanom EÚ. Na záver chcem teda ešte raz zdôrazniť, že sa nám podarilo dosiahnuť o mnoho viac za rok v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Pôvodne sa to vnímalo veľmi skepticky, keď nastúpili noví politici k moci v Belehrade, ale zatiaľ sa veci hýbu dopredu a musíme sa snažiť im pomáhať v plnení ich povinností, aby sa eh, rokovania začali čo najskôr. Ďakujem. Ďakujeme spravodajcovi aj všetkým ostatným. Ďakujem.